Thank you, friends. Thank you. Some of us just made it from... Dobrý deň. Niektorí z nás práve prichádzajú zo zasadnutia koordinátorov. No a hneď na úvod chcem privítať podpredsedničku Európskej komisie, pani Vieru Jourovú, hodnoty a transparentnosť. Vždy ste veľmi vítaná medzi nami. Vždy je to pre nás veľká česť, keď prídete na tak, tak, takýto štrukturovaný dialog s komisiou o otázkach, ktoré spadajú do jej, jej portfólia. No a dnes sa budeme venovať posilneniu demokracie, mediálnemu pluralizmu, a slobode médií, boju za európske hodnoty, posilňovaniu právneho štátu, výročná správa, E, šírenie osvety e, a podpora uplatňovania charty základných práv a e, právny mandáta na pristúpenie Európskej únie k charte základných práv. No a ďalšie z jej portfólia sa o nich sa bude diskutovať v súlade s vašimi, eh, s vašimi otázkami. No a teda na úvod dáme slovo eh, pani podpredsedničke komisie a potom otvoríme diskusiu, ako prvý dostanú slovo koordinátori a potom zvyšok z vás. No ale tak eh, ako už vás upozorňujem celý deň, nezabúdajte na to, že to je jeden z tých dní, kedy máme málo času dnes. Mali dva panely za sebou, šiesti panelisti hodinu a pol. Na každý nestačilo. No a to isté platí aj dnes. Máme hodinu a pol na diskusiu s Vierou Jourovou. Možno to nie je dosť, ale nezabúdajte na to. Takže keď uvidíte, že sa blížime ku koncu, tak eh, nemôžeme nechať eh, pána sa čakať príliš dlho. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená. Vážený pán predseda, som veľmi rada, že môžem byť opäť tu na pri príležitosti viesť dialog s vami a vymeniť si názory. Pre mňa je to veľmi dôležitá chvíľa, aby sme dobre začali nový mandát. Ako iste viete, mnohí z vás to vedia, že v minulosti sme veľmi dobre spolupracovali. Ďakujem vám za to veľmi. A chcem vás len uistiť, že aj teraz sa budem maximálne snažiť spolupracovať na témach nášho spoločného záujmu rovnakou intenzitou. Naša diskusia sa kde v veľmi aktuálnom čase. Dnes komisia eh, zverejnila digitálny balíček, eh, ktorý ukazuje spôsob, ako chceme riešiť jednu z veľkých víziev našej doby a to je nová digitálna revolúcia. A tento balík hovorí tiež o otázkach, ktoré sú veľmi mm, blízke práci tohto výboru a to, je, to sú bezpečné údaje a umelá inteligencia. Ja by som chcela zať na úvod eh, spomenúť tento balíček a potom spomeniem tie tri veci, právny štát a základné práva a demokracie, ktoré sú v centre pozornosti tohto výboru. Nuž, digitálny balíček, ktorý bol dnes prijatý, a, znamená, že technológie musia slúžiť ľuďom a nie naopak. Toto ukazuje, e, čo, keď chceme, bol európsky model na základe excelentnosti a dôvery európsky model, ktorý plnej miere rešpektuje naše pravidlá a hodnoty a ktorý je v plnej miere zakotvený v našich základných právach. Európsky model, ktorý predchádza rizikám predsudkov alebo diskriminácii kvôli používaniu umelej inteligencie hneď od začiatku. Umelá inteligencia AI je e, kľúčovou transformatívnou technológiou nášho storočia môže priniesť veľký prospech našej spoločnosti a hospodárstvu, ale ako všetci vieme, tiež vyvoláva otázky o dôstojnosti, súkromí, nediskriminácii, slobode prejavu a iné. V Bielej knihe, ktorá bola dnes zverejnená, stanovujeme politické možnosti, ako používať a regulačné a investičné nástroje na dosiahnutie cieľov eh, podpory používania umelej inteligencie a riešenie víziev ktoré súvisia s tými možnosťami použitia týchto technológií. Konzultácie prispejú k budúcim rozhodnutiam komisie v tejto oblasti. My e, máme prístup zločený na rizikách pre vysoké riziká, e, ako zdravie, policajná práca, doprava, systémy a umelej inteligencie musia byť transparentné, vystupovateľné a s ľudským dozorom pre nízkorizikové aplikácie umelej inteligencie. Komisia navrhuje dobrovoľný systém označovania. No a ja už som to povedala aj verejne, musíme predchádzať čiernym skrinkám, ktoré sú nepochopiteľné vývoj umelej inteligencie na základe zdieľaných európskych hodnot je konkurenčnou hodnotou v čase, keď transverzalita je veľmi dôležitým faktorom pre vývoj nových technológií a ich použitie. Dnes digitálny balíček obsahuje aj údaje, respektíve stratégiu pre dáta. Európska sila spočíva v jej jednotnom trhu a my musíme zaistiť, že jednotný trh pre dáta sa stane skutočnosťou. No a preto navrhujeme lepšie zdieľanie údajov a lepšie eh, využívanie eh, zlepšený prístup k nemyselným údajom. Ale pritom nesmieme zabúdať na globálnu dimenziu, musíme pokračovať v našej dôležitej práci e, s spriaznenými partnermi, ako napríklad Japonsko a ostatní, e, na konvergencii, aby sme podporili e, tok údajov, dôverov a poistkami. No a keď budeme na tom spolupracovať a identifikujeme správnu mieru proporcionality, môžeme stanoviť štandardy a normy v oblasti umelej inteligencie, tak ako sme to urobili už v oblasti ochrany súkromia. A teraz prejdem k ďalším kľúčovým otázkám mojho, mojich kompetencií a budem hovoriť o právnom štáte. Rado by som to povedal veľmi jasne, právny štát je našim základným kameňom. My musíme zaistiť, že bude rešpektovaný e, úplne všade a že s každou krajinou sa bude zaobchádzať rovnako aktivity, ktoré prijala komisia, opatrenia, ktoré prijala komisia predtým a príjma teraz, vychádzajú z našich spoločných hodnot a zákonov. No a nezabúdame tiež na to, že dodržiavanie a ochrana právneho štátu nie je len prácou komisie, je to spoločný, spoločná povinnosť pre Európsky parlament, rádu členské štáty a samozrejme aj pre komisiu. Ja vidím našu prácu v takých troch hlavných líniách. Poprvé, chcem dnes potvrdiť veľmi jasne, že komisia bude zohrávať svoju úlohu ochrankyne zmluv, ak zákony prijaté v členských štátoch nebudú v súlade s, s zákonom EÚ, musíme pustiť opatrenia a postupy, ktoré sú zakotvené v legislatíve EÚ, vrátane konanie o porušenia zmluvy. My sme hovorili o tých najnaliehavejších otázkach na plenárnom zasadnutí minulý týždeň. My pracujeme na hodnotení nového polského zákona o disciplinárnom režime ja som vyslovila obavy už v minulosti z tohto zákona a nebudeme sa báť spustiť konanie o porušenie zmluvy, ak súčasné hodnotenie dospie k takémuto záveru. Po druhé, komisia pracuje na nových preventívnych nástrojoch vytvorením každoročného cyklu právneho štátu, ktorý sa bude týkať všetkých členských štátov. Takýto mechanizmus sa bude týkať nezávislosti súdnictva, schopnosti bojovať proti korupcii, korupcii a, a slobody médií. Momentálne spolupracujeme s členskými štátmi na metóde a zhromažďovaní údajov. Našim zámerom je pripraviť prvý dokument na jeseň, tak aby sme umožnili rozprávu s vami a s radou. To bude veľmi dôležitý nástroj na to, aby sme potvrdili kultúru právneho štátu v Európe. No a tretia línia práce že som otvorená dialógu s členskými štátmi, aby sme riešili otázky, problematické otázky právneho štátu. A to bol môj hlavný účel mojej cesty do Varšavy a dúfam, že sa nám podarí nájsť spôsob Európska únia je komunitou hodnot ale tiež komunitou dialógu. No a na záver, keď smerujeme k a, rade o viac našom finančnom rámci zajtra, a no tak dovolte mi povedať pár slov k nášmu návrhu chrániť peniaze daňových poplatníkov EÚ prepojením VFR s princípom právneho štátu. Ja som veľmi rada, že je to súčasťou rokovacieho balíčka, ale e, chcela by som varovať e, pred akýmkoľvek znižovaním ambícií, e, tak, pred, tak v obsahu ako aj v rámci rozhodovacích procesov. Teraz mi dovolte prejsť k základným právam 10 rokov po prijatí Charty základných práv. Eh, ja chcem pracovať na revinovanej stratégii, ktorá by mala byť prijatá koncom tohto roka. Ja chcem, aby sme sa zameriavali viac na implementáciu, vrátanie otázok ako rámcové rozhodnutie o rasizme a xenofóbii a tiež o implementácii charty na úrovni členských štátov. No a v tomto kontexte vás tiež veľmi rada eh, môžem informovať, že sme, eh, že chceme spustiť rokovania o pristúpení EÚ k Európskom dohovoru o ľudských právach. Ako som už povedala, eh, budem vás podrobne informovať a môžem vás uistiť, že budem pozorne sledovať rokovania na politickej úrovni. A dovolte mi teraz sa prejsť k tretiemu hlavnému bodu, a to je demokracia, kde by som vám rada predstavila súčasné uvažovanie o Európskom akčnom pláne pre demokraciu, ktorý chcem navrhnúť do konca tohto roka. Bude to reakcia na mnohé výzvy našej demokracii, ako zasahovanie do volieb napríklad, šírenie dezinformácií a výzvy pre mediálny pluralizmus. Nezačíname od nuly, môžeme budovať na volebnom balíčku a, a kódexe postupov, ale môžeme ísť aj ďalej, môžeme dokonca žovať regulačné nástroje. A my budeme, a chceme vyšiť zodpovednosť a platformiem, a tak aby sme odstraňovali tie bubliny, a ktoré vznikajú nedostatkom transparentnosti v oblasti algoritmov. Rovnako potrebujeme jasné pravidlá pre politickú reklamu a financovanie európskych politických strán. Máme dosť dôkazov, o rozšírení organizovaných manipulácií a dezinformácií online. A, a, a, ako na Cambridge Analytica 2. No a my tiež chceme nastaviť štátnym aktérom, a tak ako som povedal Markovi Zuckerbergovi, keď sme sa stretli v pondelok, tak chcem, aby platformy a ostatné technické možnosti, ktoré a veci zničili, aby ich opäť napravili. Musíme na nich tlačiť, aby sme boli uh, zodpovednejší. Akčný plán musí tiež riešiť úlohu médií v tejto veci. No a na nadchádzajúcej konferencii o médiách, ktorá sa uskutoční 20. marca, um, prediskutujeme hlavné zistenia monitoru o ehm, mediálnej pluralite a dúfam, že to bude dobrý dobrý základ, ale na to, aby sme efektívne bojovali proti dezinformáciám, musíme robiť viac. Klamstvá sú problémom, ale väčším problém je, že ľudia im veria. Okrem toho, že budeme spolupracovať s platformami a členskými štátmi, musíme dať silu občanom, potrebujeme šíriť šíriť osvetu o tom, ako fungujú dezinformácie a potrebujeme zvýšiť digitálnu gramotnosť, potrebujeme zaočkovať našich obyvateľstvom, obyvateľstvo proti vírusu dezinformácie a rovnako musíme zvýšiť našu kapacitu zisťovať dezinformačné trendy. Ja budem spolu s našim tímom pracovať v rámci ESVČ a spolu s NATO na týchto otázkach budem o tom hovoriť tiež na mojej nadchádzajúcej návšteve eh, v USA, eh, pretože tam sa vzniká zaujímavá debata o nebezpečných obsahoch a o tom, ako bojovať proti dezinformáciám. No a na záver by som rada vyjadrila svoju ochotu eh, venovať sa tým najurgentnejším otázkam spravodlivosti a rovnosti, ako elektronické dôkazy, úrad Európskeho prokurátora, ochrana údajov, alebo občianstvo na predaj. No a ja by som chcela vyzvať a pozvať eh, poslancov, aby nám poslali vstupy, a svoje príspevky k revízii GDPR. Chcela by som sa zamerať na implementáciu, podporu pre malé a stredné podniky a rovnako ďalšiu veľmi dôležitú vec, koherentnú aplikáciu a nie len eh, znovu otváranie nariadenia. Teším sa na vaše otázky a teším sa na úzkú spoluprácu v budúcnosti s vašim výborom, ako aj s budúcim dočasným výborom pre dezinformácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. A to bol veľmi pekný prejav a veľmi zaujímavý. A myslím, že motivácia výboru LIBE, demokracia, základné práva, právny štát, všetky tieto otázky E, stále sa hovorí o pristúpení k dohovoru o ľudských právach, je toho množstvo na diskusiu, otvoríme diskusiu a na úvod dostanú slovo koordinátori. Pán Lenárs dostane slovo ako prvý, nech sa páči, máte slovo. Ja navrhujem dve minúty. A... E, dobre, vy ste sa hovorili, hovorili ste o mnohých témach. Ja sa budem vynasnažím ísť čo najslu, byť čo najslušnejší. Ďakujem veľmi pekne, že ste mm, prišli tak krátko po predstavení stratégie o malej inteligencie a digitálnej budúcnosti. Myslím, že sa zhodneme na tom. Technológia musí pracovať pre ľudí. Musíme pomôcť ľuďom a jednotnému trhu. V transformácii máme bielu knihu a umelej inteligencii. A už eh, sú plány na legislatívu na štvrtý kvartál tohto roku. Myslíte, že eh, to, na to budeme mať dosť času na to, aby sme preskúmali rôzne možnosti, ktoré sú uvedené v Bielej knihe, ale budeme potrebovať možno viac času. Čo sa týka Európskeho akčného plánu pre demokraciu, eh, tak som si čo ste povedali, že môžeme, že môžete zvážiť aj regulačné nástroje. Myslím, že už sme prekonali myšlenku, dobrovoľnej participácie tá nie je efektívna, takže ak chceme, aby postupovali a správali sa zodpovednejšie technologické platformy, ako ste povedali, tak myslím, že tam patrí aj definícia nariadenie a regulácia transparentnosti, algoritmov a tak ďalej. Prednedávnom tu bola hlavná prokurátorka EPO a bola znepokojená nízkym množstvom prostriedkov a ľuďmi, ktorí im posielajú členské štáty, ktoré poslali prokurátorov na čiastočný úvezok. No a, a ľudia, ktorí a, tu boli na úrovni štátnych úradníkov, nemohli k tomu či, nič čo dodať. No a tieto obavy zdieľa aj tento výbor, k tomu by ste mohli niečo povedať. No a ďalej plán predstaviť prvú výročnú správu o právnom štáte. Ako vnímate v tomto postupe úlohu Európskeho parlamentu a čo myslíte, aké bolo zapojenie inštitúcií rada v súčasnej situácii postupov podľa článku 7, ako to vykonáva, kde vidíte možné zlepšenie v týchto oblastiach. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz dostane slovo koordinátorka za SAD, pani Sipel. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem pekne pani komisárka Jourová za to, že ste hovorili o rôznych veciach. Myslím, že je to náročné, takéto komplexné portfólio. Chcela by som hovoriť o troch pilieroch, ktoré spolu úzko súvisia, a síce demokracia, právny štát a základné práva. Musíme zaručiť, že všetky tieto tri piliere budú existovať ale chcem položiť otázku, pretože si myslím, že možno tu je spoločná línia parlamentu a komisie, ale problém očividne je s členskými štátmi a s radou. Dokonca aj na budúcej Všeobecnej rade vidíme, že sa nebude preberať otázka Maďarská a Polska, takže rada nie je pripravená na tomto pracovať. No a aký má teda význam vytvárať legislatívu? Vidíte tu nejaké posuny? Podobné sa dá povedať o otázke rozpočtu Európskej únie a jeho prepojenia s rešpektovaním základných hodnôt a práv. Už nie je to moje obľúbené riešenie, ale pokiaľ nič na nepomáha, tak možno by sme to mohli skúsiť vyvinúť väčší tlak na členské štáty, aby sa situácia zlepšila. Taktiež sa chcem vrátiť k otázke umelej inteligencie a tomu, že je tu problém so zdieľaním údajom, predovšetkým pokiaľ hovoríme o priemyselných údajoch, ale taktiež, že keď v jednej chvíli skombinujete rôzne zdroje údajov, tak nakoniec e, v podstate sa dostanete ku konkrétnym osobám. Takže nie len je to otázka umelej inteligencie, ale keď sa vyvíjajú nové nápady, ako sa postaviť k umelej inteligencii, najdôležitejšie časti ochrany údajov, ako napríklad to, že musí byť obmedzenie účelu e, využívania údajov, e, bezpečné uchovávania a iné kľúčové prvky. Taktiež sme mali výmenu názoru s komisárkou Vestager na túto tému že je treba identifikovať oblasti, kde chceme využívať umelú inteligenciu a potom je treba aj identifikovať údaje, ktoré pomáhajú rozvoju tejto oblasti. Ja som mala málo času na to, aby som si prečítala celý dokument, ktorý dnes vyšiel, takže neviem, či tam je rovnaký problém. Ďakujem vám za vašu účasť. Ďakujeme, pani Inetfeld. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani komisárka. Vítam vás tu, som rada, že ste sem prišli. Skutočne e, som e, vás, si vás so zájmom vypočula a skupina Obnoma Európu vás skutočne bude podporovať, tak aby ste mohli postupovať svižne. No a prvá otázka, je to rovnaké u pani e, von der Leyen. Podporuje vás, keď vy chcete zaviesť nejaké e, drsné opatrenia voči polskej alebo maďarskej vláde alebo voči nejakej inej vláde, ktorá by si to zaslúžila. Pretože napríklad v prípade Polska pani von der Leyen povedala, že už nikto nie je dokonalý. Ale to tempo, akým sa právny štát absolútne ničí v Polsku, no už vyzerá to tak, že už nie je čas váhať, pretože tieto škody sú nenávratné a my postupujeme príliš pomaly. Viem, že toto predovšetkým sa týka rady. Tá sa chová úplne nezodpovedne, no a vidím tú určitú podobnosť medzi radou a medzi republikánmi v americkom senáte. Oni somknú šíky a snažia sa chrániť niekoho, kto porušil zákon, niekoho, kto je pri moci a porušil zákon. Videli sme, že aj keď sa ukončili e, rozhovory o viacročnom finančnom rámci, tak tá podmenenosť už tam bola veľmi slabá. Čo sa týka akčného plánu, tak áno, podporujem to, čo ste povedali, ale je tu skutočne tá vec, ktorá tam veľmi chýba. A to je to, že európsky politici a predovšetkým šéfovia vlád, ktorí vedú nenavisné kampane, šíria lži, falošné správy, ako tomu teraz hovoríme, dezinformácie. Hovorím tu napríklad o pánu Orbánovi, jeho antisemickej e, kampani, ďalej homofobná nenavisná kampaň v Polsku. Takže oni v podstate majú určitú autoritu a takto postupujú na Facebooku, ale pokiaľ my sa bojíme riešiť takéto prípady alebo nejaké, nejakú extrémnu pravicu, nebudem menovať, tak máme problém. No a ďalej, čo sa týka umelej inteligencie, tak aby to slúžilo ľuďom, súhlasím s tým, áno, nediskriminácia, ochrana práv a tak ďalej, no ale zároveň, čo sa týka ochrany občanov, tak sme 100 rokov za opicami, čo týka legislatívy a neviem, či Európska komisia zvažuje, že stiahne návrhy, ktoré v podstate chránia ľudí, elektronické súkromie, smernica, horizontálna smernica o nediskriminácii, o transparentnosti. Všetky tieto právne akty by nemali byť stiahnuté. Rada by si mala sadnúť a snažiť sa dospieť k nejakému rozhodnutiu, pretože takto bude môcť riadne chrániť ľudí. Ďakujem. Teraz zelený, pani Strik alebo nie, pani Reintke. Naďalej si ma milia s pani Strik, prepáčte, budem hovoriť po nemecky. Ďakujem pani komisárke, že ste prišli. Kolegovia už o tom hovorili. Situácia v Polsku na jednej strane. Myslím si, že jasno v súvislosti s článkom 7, ale taktiež aj s tým postupom pred súdnym dvorom. Um, toto je skutočne kľúčové. Ja by totiž som chcela, aby situácia bola jasná pretože skutočne sú tu e, veľké srdcervúce nenávisné kampane v Polsku proti politikom, aj proti kolegom e, z nášho parlamentu. No aby som chcela doplniť, vy ste hovorili o viacročnom finančnom rámci a otázke právneho štátu, že by tam bola podmienenosť. Myslím si, že toto je dôležitý bod. A skutočne treba na to dbať. Chcela by som pripomenúť, že na druhej strane, čo sa týka e, ochrany ľudskoprávnych aktivistov nie len v Polsku, ale aj v iných členských štátoch EÚ, e, v rámci nášho programu máme skutočne dôležitý aspekt a my za výbor Liba vy ako komisárka sa musíte zasadzovať o základné práva a hodnoty a musíte dbať na to, aby všetko bolo e, navrhnuté tak, aby sa to dalo implementovať aj na lokálnej úrovni. Ešte ďalšia téma, o ktorej som chcela hovorila, o tom ste nehovorili, za posledné týždne nastal dramatický vývoj vecí v oblasti e, pravicového extrémneho terorizmu v Nemecku. Minulý e, týždeň bolo zatknutých 12 mužov, jeden z nich e, dokonca spolupracoval v Severnom Poríne Vesfalsku s políciou, lebo bol teda bol zamestnanec a taktiež tam boli teda zatýkacie príkazy voči pravicovým extrémistom, teda domnelým teroristom Myslím si, že sme príliš dlho čakali, príliš dlho sme sa len prizerali, než eh, sa vytvoria takéto bunky. No a v posledných rokoch po celej Európe sa vytvorili takéto teroristické siete, pašovali sa zbranie, eh, plánovali sa útoky na mešity. Podľa skupiny, ktorá bola teraz eh, zadržaná, tak v podstate v celej Európe vládnu podobné pomery. Takže ja by som chcela, aby komisia diskutovala o tomto, samozrejme aj my v našom výbore, ale komisia sa pozrela na to, čo presne môže robiť, aby sa dalo postupovať proti takejto situácii, pretože to je veľké nebezpečenstvo, ktoré sme začali vnímať. Aby som bola rada, keby tam bolo viac aktivít aj zo strany komisie. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Tardino za idenie, pán Fest. Máte slovo. Ďakujem. Ďakujem pani Reintke, že začala hovoriť o téme terorizmu v Nemecku. Predvčerom bola prezentácia Europolu, kde jasne sme si vypočuli, že hlavný typ terorizmu dnes prichádza zo strany lavice. No a včera sa objavil článok vo Frankfurt Allgemeine Zeitung, kde sa hovorilo, alebo pre, prevčerom to bolo, hovorilo sa tam o prepojení lavicového terorizmu so zelenými a lavicovými stranami. Takže by som bol vďačný, keby aj strana pána Körnera, ktorá teraz trpí lavicovými útokmi, prosím, mohli by ste sa pani Jourová ujať tejto témy. Vieme všetci, že FDP, čo skoro už nebude e, v Tur- parlamente a nechceme, aby títo ľudia došli k nejakému zraneniu. E Ďakujeme teraz pani Jaky za EKR. Ďakujem, nehovoriť po polsky. Chcel by som poďakovať najprv pani komisárke za toto vyhlásenie čo sa týka budúcej spolupráce v trestoprávnych veciach, je treba si uvedomiť, že Polsko bolo svetkom znižujúce sa miery kriminality za posledných pár rokov a to najrychlejším tempom v celej Európe. Čo sa týka právneho štátu, tak už tu sedím 7 mesiac a stále len počúvam, že v Polsku sa všetko kazí. Ale nikto mi nedokáže vysvetliť, aké presné zákony alebo problémy sú v Polsku, ktoré neexistujú inde v EÚ. Hovoríte, že je problematické, že politici volia sudcov alebo nominujú sudcov, Ale u nás je to tak, že sudcovia menujú sudcov a v iných e, európskych krajinách sú to politici, ktorí menujú sudcov. Takže komisia hovorí o tom, že je tu zákon o, o, o disciplinovaní sudcov. Mohli by ste prosím upresniť, ktorý konkrétny odsek v tomto polskom zákone je, ide proti európskym zákonom. Pretože napríklad v Nemecku pokiaľ dojde v takémuto prípadu, tak sa môže otvoriť dokonca aj, aj trestné konanie proti konkrétnemu sudcovi. V Polsku toto nie je možné. Takže disciplinárne pravidlá mali by byť tvrdšie než e, trestné sankcie? To predsa nie je pravda, lebo nie je to dobre. No a na záver povedali ste, že to najhoršie je, pokiaľ sa šíria falošné informácie. No ale pokiaľ celá krajina pokiaľ o celej krajine sa šíria falošné správy, ako sa šíria o Polsku, je to akceptovateľné? Áno, pani Ernst. Ďakujem, už máte krásne e, krásny názov portfólia, e, hodnoty a transparentnosť. Pani podpredsednička, možno by ste nám mohli povedať niečo k tejto transparentnosti, lebo toto je zásada pre našich občanov v Európe, aby mali pocit, dobre, niečo sa robí, robí sa to pre nás, zastupuje sa tu naše záujmy. Takže tu by ma zaujímalo, čo mi tomu poviete. No a po druhé, hovoríme o GDPR a zároveň sme v takých časoch, že sa hovorí o priemysle 4.0, umelej inteligencia a tak ďalej. No a otázka je, čo sa stane s údajmi našich občanov. Tu by sme mali ešte detailne sa zaberať toto otázkou, pretože poznáme základné, e, chceme zaistiť základné práva občanov, ľudské práva, ale ja si robím veľké obavy, a keď hovoríme o uplatňovaní GDPR, tak si myslím, že je treba sa aj pozrieť na to, či zapadá do našich časov to, kam sa v podstate uberáme, takže možno aj v tomto zmysle by sme sa mali toto tému zaoberať. No a teraz eh, ten slávny pravicový terorizmus. Nuž eh, my nie sme veľkí e, fanúšikové Europol, no ale oni varujú pred e, e, slabými miestami, čo sa týka teda vyšetrovania pravicového terorizmu. No a teda aj už aj Europol sa tým začal zaoberať, je to veľká téma. Od roku 1999 v Nemecku máme 98 obetí takéhoto pravicového terorizmu. A môžeme hovoriť o všetkom možnom, môžeme vymieňať peniaze na všetko možné, ale ja si myslím, že to nepostupuje takto kupredu. Je dôležité, aby sa dôsledne postupovalo proti pravicovému e, terorizmu. Tam máme ešte veľa práce, takže podporujem to, čo ste e, v tomto smere povedali vy, pani komisárka. Ďakujeme. Teraz umožníme ostatným poslancom sa vyjadriť, takže maximálne jedna minúta, keďže už ten zoznam je trochu dlhý a ešte je treba odpovedieť. Takže začneme. Ako, ako prvý bude hovoriť pán Tudorake. Ďakujem, pani komisárka, vítam vás. Otázky ohľadom GDPR. Povedali ste sa, pripravujete na správu o implementácii GDPR, to je dobré. Ja sa chcem opýtať, že či sa budete pozerať aj na tie nezamýšľané dôsledky GDPR a ako sa využíva, aby sa zablokoval prístup k verejným informáciám v členských štátoch. Myslím si, toto je veľmi dôležitá kapitola, alebo mala by byť v vašej analýzy. Druhá otázka. Cyklus právneho štátu, o ktorom ste hovorili, viete, že naša politická skupina skutočne toto od začiatku veľmi podporovala. Sophie už to trochu povedala, no už ja som presvedčený, že chcete, aby tento cyklus dobre fungoval, tak ako ste to prezentovali, ale myslíte si, že na komisii pre toto dostatok podpory? Nedopadne to tak, ako e, správa o, proti, o boji proti korupcii pred 7 rokmi, že e, tu budú nejaké kapitoly, ktoré postupne e, zaniknú, takže budeme mať takéto kapitoly aj v tejto správe ďalej. Akčný plán pre demokraciu, keď sa pozrieme aj na viacročný finančný rámec, tak dá sa tam zaručiť, že budeme nielen hovoriť, ale aj konať a financovať tie kroky, ktoré potrebujeme, aby sme mohli riadne bojovať proti útokom na našu demokraciu. No a zatiaľ to nie je dostačujúce. Posledná otázka. Ja som videl dnes eh, také znepokojivé správy ohľadom e, novej migračnej politiky Spojeného kráľovstva. Neviem, nakoľko je to pravda, či sú to len nejaké chýry, ale niektoré tie formulácie tejto politiky, kde sa vylučujú určité národnosti, no, objavujú sa tam stereotypy, nejakí rumunskí e, pracovníci na stavbe alebo polskí inštalatéri. No to je skutočne veľmi znepokojivé z úst krajiny, ktorá ešte pred pár týždňami bola našim partnerom. Takže ako chcete rokovať o tom, aby sa zaručilo, sa budú rešpektovať tieto naše unijné hodnoty? Ďakujem teraz pán Radev, pán popredseda výboru. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem pani Jourová. V roku 2014 Európska komisia publikovala správu ohľadom stave korupcie v Európskej únii. To bola len jedna osamotená správa. No a o dva roky neskôr mala prísť ďalšia správa, ale tá sa už nikdy nepublikovala. Takže otázka korupcie sa presunula do skupiny otázok, ktoré sa mali riešiť v rámci európskeho semestra. No a nie je jasné, ako táto otázka zapadne do budúceho spoločného mechanizmu pre dodržiavanie demokracie a právneho štátu, pretože je tam samozrejme spomenuté to prepojenie e, zneužívania úradu a korupcie na vysokej úrovni. A toto je ukazovateľ pre politické síly, ktoré nerešpektujú právny štát. Takže sa chcem opýtať. Plánuje Európska komisia pokračovať so svojimi správami o korupcii? Nemyslíte si, že Európska únia potrebuje spoločnú európsku stratégiu pre boj proti korupcii, pretože v opačnom prípade bude právne vákum v európskej legislatíve v tejto dôležitej oblasti. Ďakujem. Ďakujeme teraz pani Spúrek. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, už je to 25 mesiacov, od tej doby, čo bolo spustené konanie z článku 7 proti Polsku. No v priebehu tohto času Európska komisia opakovane sa zaoberala tému právneho štátu, za to vám ďakujem. Ale bohužiaľ nezlepšilo tú situáciu, tá je ešte horšia, keďže vláda strany e, práva spravodlivosť naďalej ničí polské súdnictvo. Ako polská e, poslankyňa, právnička, bývalá e, zastupkyňa ombudsmana v Polsku by som sa chcela opýtať, či máte nejaké plány, ako chcete konať, e, kde sa prepojí dodržiavanie princípov právneho štátu s eurofondami. Máte konkrétne nápady ohľadom toho, ako chrániť miestne orgány a priamých príjemcov proti účinkom takéhoto mechanizmu? No a pokiaľ nie, môžeme očakávať nejaké konkrétne nápady a konkrétny akčný plán? Áno, a kedy? Ďakujem. Ďakujeme, pán Körner. Ďakujeme, ďakujem. Pani komisárka, mám tri otázky. Poprvé, hovorili ste o mechanizme právneho štátu. Chcem sa vás opýtať, či by komisia bola schopná spustiť tento mechanizmus, pokiaľ by ste sa báli, že na rade preto nezískate kvalifikovanú väčšinu. Je to pre vás problém? Ja si myslím, že ten problém tu je a veľký. A Uvidíme, ako to uvidia hlavy štátov. Ďalej, čo sa týka revízie GDPR, Pozrite sa aj na otázku rôznych e, orgánov e, ochrany údajov, predovšetkým v Írsku, lebo tam majú tie najväčšie prípady, ktoré tam riešia a majú tam trochu možno problémy s, s presadzovaním. No a ďalej, čo sa týka škodlivého obsahu a príslušnej legislatívy, mohla by ste sa, mohli by ste sa vyjadriť konkrétne k tomu, ako chcete vyvážiť na jednej strane ehm, slobodu prejavu, na druhej strane škodlivý obsah, pretože nechcem tu mať ďalký problém, ako sme mali v minulosti. Pani Kunke. E, Ďakujem. Ako spravodajkyňa v parlamente k programu práv a hodvod som veľmi znepokojená navrhovaným znížením financovania programu Myslím si, že to nepomôže. A mám tri otázky. Bez primeraného financovania, ako by ste vy ako komisárka zaručili, že niektoré z týchto rozhodujúcich práv a hodnot našej únie budú zabezpečené? Taktiež zodpovedáte za slobodu tlače. Na tom pracuje parlament na správe z vlastnej iniciatívy. Aké konkrétne iniciatívy plánujete, aby ste lepšie ochránili e, novinárov pred e, zásahmi vlády a organizovaného zločinu? A najmä, čo robíte pre ženy novinárky, ktoré sú ohrozené? Aké iniciatívy tu pri... plánujete? Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, ďakujem za vaše prejavy, vysvetlenia. Mám otázku k právnemu štátu. Dúfam, že som vás správne pochopila počas vašej prednášky, že síce sa naviaže dodržiavanie právneho štátu s pridelením finančných prostriedkov a že to je požiadavka rokovaní vo VFR. Takže ja sa chcem spýtať, aký je váš realistický odhad? Je tu možnosť zrušiť blokádu rady? A potom tu bola ešte aj každoročná správa, ktorú mala komisia podávať. A kedy bude prvá takáto správa zverejnená? Teraz pán Haliky. Ďakujem veľmi pekne, budem sa pýtať po polsky, pretože je to o Polsku, polských občanoch, ktorí sú európskymi občanmi a mali by mať právo na to, aby sa cítili bezpečne. Tri otázky. Chcem sa spýtať, môžeme nazvať situáciu dialog po liste Európskej E, únie po vašej návšteve vo Varšave a o dva dní neskôr Brit- polský prezident podpísal tento zákon, ktorý sa týkal disciplinárneho konania voči sudcom. Takže ja sa chcem spýtať, či keď toto všetko vidíme, plánujete poslať nejakú požiadavku na súdny dvor alebo otázku na súdny dvor a uplatňovať opatrenia, aby sa zaručila bezpečnosť týchto sudcov. A viete, alebo poznáte správu, ktorá sa vzťahuje na približne 60 disciplinárnych konaní voči 64 sudcom a ešte vieme, že sa spúšťajú nové konania. Poznáte túto správu? Viete o nej? Ďakujem. Pani Čončeva? Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani komosárka za všetky vaše informácie. Zdôraznili ste význam právneho štátu a áno, máme veľké očakávania v súvislosti s novým mechanizmom. Chcem ale upozorniť na jeden konkrétny prvok, a to je sloboda tlače. Veľmi ma teší, že to beriete vážne a že môžeme očakávať mnoho krokov zo strany komisie v tomto kontexte. Väčšinu svojho života som strávila ako novinárka, e, investigatívna novinárka, vojnová novinárka a môžem vás ubezpečiť, že žiadna vojnová zóna nie je nebezpečnejšia než e, informácie o korupcii na najvyšších e, vrstvách, úrovniach. My hovoríme tu o fyzickej e, ochrane novinárov a o slobode prejavu. V niektorých členských štátoch, pani Jourova, sa vraždia novinári a niektoré členské niekde sa to robí veľmi násilne Niekde sa to robí systematicky, niekde sa používajú rôzne legislatívne nástroje. Takže mám dve otázky. Plánujete začať vypracovať nejaký monitorovací komplexný mechanizmus pre médiá? Bude nová politika obsahovať len meké opatrenia? A aké nástroje navrhnete, aby ste zabezpečili bezpečnosť a integritu európskych novinárov? Ďakujem. respektíve bezúhonnosť e, európskych novinárov. Pani Gepard, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, hovorí pani Kempa, pani komisárka, chcem povedať niečo, pretože pán Haličský vás zavádza. My hovoríme o zákone, ktorý, sa, ktorý obsahuje disciplinárne opatrenia. To nie sú trestnoprávne opatrenia. A tí sudcovia, ktorí hovoríte, sú predmetom trestného stíhania. To sú tí, čo bijú svoje ženy alebo jazdia pod vplyvom alkoholu. Na tých sa vzťahujú trestnoprávne sankcie a nie disciplinárne konania. To je veľký rozdiel. Nezamieňajme si to a nenechajte zavádzať poslancov. Pani komisárka, dve otázky a tá sa týka kresťanov. Veľa ste hovorili o rovnosti. Čo chcete spraviť preto, aby ste bojovali proti diskriminácii kresťanov a kresťanstva v Európe a kresťanských symbolov v Európe? Mali sme 3000 útokov na kresťanov v Európe. To znamená 5 útokov každý deň, napríklad v Polsku počas pochodov e, e, dúhových pochodov a podobne. Hovoríte o právnom štáte. My vieme krajiny, o ktorých sa pripravujú výročné správy a bude hodnotiť komisia. Aké budú tie kritéria, tá mierka takéto analýzy? Podľa čo sa to bude merať? Totiž na základe našich skúseností vieme, že nezvolení európsky úradníci majú mandát potom, hodnotí zvrchované členské štáty. Tomu by sme sa mali vyhnúť za každú cenu. A chcem sa vás pýtať aj na činnosť a konania francúzskej vlády proti žltým vestám, právnikom v Paríži a Lyoni. Ja myslím, že aj toto treba riešiť na úrovni komisia. Ďakujem. Teraz pani Višnevská. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, pani komisárka musím povedať, že opäť tu hovoríte o údajných porušeniach právneho štátu. Môžete nám vysvetliť, pretože v Polsku klesá trestná činnosť. Ľudia sa cítia bezpečnejšie. Máme spoločenskú podporu zmien, ktoré sme zaviedli v polskom súdnictve. Hovoríte o prepojení finančných prostriedkov na dodržiavanie právneho štátu. Dvor auditorov sa pýta na konanie, postupy, metódy a prostriedky, ktoré budú použité na to, aby sa analyzovala úroveň právneho štátu. Vaše portfólio je veľmi široké. Mali by ste viesť dialógy s cirkvami, ako chcete zaručiť slobodu náboženského presvedčenia tá by predsa nemala viesť k opusteniu kresťanských hodnot, na ktorých stojí európska kultúra. To vám chcem pripomenúť. Chcem vám pripomenúť e, odstranenie sochy pápeža Jana Pavla II. vo Francúzsku. Musíme bojovať proti falošným správam. A na rokovaní tohto výboru vidíme stále opakovanie falošných informácií o situácii v Polsku. A ľudia z pravice, sú obviňovaní z veci, ktoré nikdy neurobili. Chcem vás upozorniť, že ten jazyk, tá retorika lavicových politikov je nepriateľná a to sa stále deje v tomto výbore. Chcem povedať, že asi nám chýba nemecký preklad, bol tu technický problém, nebolo preklad do Nemčiny. Chcem poznamenať, Není zabezpečené ani tlmočenie do češtiny, chcem povedať e, tlmočí sa z češtiny, ale netlmočí sa do češtiny. A teraz je ďalším rečníkom pán Roberty. Ďakujem, dobré odpoludnie, ďakujem za vašu prezentáciu. Mám konkrétnu otázku na vás. Minulého oktobra parlament a rada prijali veľmi dôležitú smernicu, ktorá sa týka informátorov. Vrátanie nástrojov na prevenciu trestných činov, ktoré sa týkajú európskeho práva a finančných záležitostí a bezpečnosti. Je to veľmi podrobná, dôležitá smernica, ktorá by mala byť modelom pre ďalšie nariadenia a štátne právne úpravy. Možno, že zdieľate moju obavu. Prečo, čo urobí komisia preto, aby zaručila súčasné uplatňovanie tejto smernice a jej premietnutie do vnútroštátnej legislatívy, rovnako ako aj osvedčených postupov, ktoré sú dôležité na prevenciu cezhraničnej trestnej činnosti takého typu, ako je korupcia, presne tak, ako sa to hovorí v smernici. Na záver sa chcem spýtať, myslíte si, že je užitočné, aby sme zabezpečili zdieľanie informácií a osvedčené postupy, vytvoriť ústrednú európsku inštitúciu, ktorá by monitorovala uplatňovanie smernice, tak ako to plánujete, keď hovoríme o praní špinavých peňazí. A teraz pán Roberty. Myslím, že som si každého zapísal. Myslím, že už nikto ďalší sa nechce vyjadriť. Má ešte niekto e, nejaké, nejaký záujem sa vyjadriť, aby sme zabezpečili aj druhé kolo otázok a odpovedí? Áno, dobre. Takže najprv zabezpečíme odpoveď pani komisárky. Ďakujem, pán predseda. Ale keď ste mi dali slovo, už vám ho asi nevrátim tak ľahko. Bolo tu mnoho dôležitých otázky, na ktoré by som chcela veľmi rada odpovedať. Takže Mám tieto otázky zoskupené podľa tém. Najprv právny štát. Pán Lenard sa pýtal na právny štát a to, ako bude opísaný či posúva, posúdený v tom eh, hodnotení právneho štátu. Viacerí ste sa na túto problematiku pýtali a pýtali ste sa, či článok 7 priniesol zlepšenie. Takže najprv dám kontext a určite si pamätáte históriu. Začali sme hovoriť o článku 7 v prípade Polska v roku 2017, keď sme to definovali ako prípad na ktorý sa vzťahuje článok 7 vzhľadom na systematické porušo, porušenie práv, porušovanie právneho štátu, tak ako to videli naši právnici v roku 2017, ako aj ďalšie inštitúcie. A súčasne s tým začal teda článok 7 a potom komisia ho dala na e, debatu do príslušnej formácie rady, lebo sme si mysleli, že je to správne. Komisia nie je sudca, ktorý má rozhodnúť o tom, čo je porušenie a čo nie je. A po, treba sa spýtať súdneho dvora v konkrétnych prípadoch a musia sa vyjadriť aj členské štáty, aby povedali, ako oni chápu, čo je čo sú zásady právneho štátu, čo sú kritéria, kde je deliaca čiara medzi reformou súdnictva, ktorá má zlepšiť systém súdnictva. A to je to, čo tvrdilo Polsko. To je účel reformy, ktorá začala v roku 2015. Cieľom bolo zlepšiť systém súdnictva a to je niečo, čo komisia vždy povzbudzuje v členských štátoch a prispievame aj finančne na reformu súdnictva v členskom štáte, napríklad tak, že prispievame na digitálne nástroje a podobne, školenie súdcov a to. Teda. Je to veľmi dôležitá téma, o ktorej majú rokovať členské štáty. Oni majú povedať, kde vidia tú deliacu čiaru medzi reformou ktorej snaha je zlepšenie a tou oblasťou, kde už začína spolitizovanie súdnictva, kde začína obmedzenie nezávislosti sudcov a podobne. A ja musím povedať, že tá debata v rade nikam neviedla, nikdy sa o tom nehlasovalo, pretože nikdy nebol dostatok hlasov. Avšak súčasne Možno, že to znie z mojej strany ako rozčarovanie. Ja si myslím, že článk 7 a debata v Katrade je dôležitým dvojsou činnosťou, lebo tá debata bola potrebná. Ja som začala v komisii v roku 2014 a pamätám sa veľmi dobre na ten okamih. My sme si mysleli, že Sveta Trojica, demokracia, právny štát, základné práva je to, čo je dané, čo si už nevyžaduje žiadne ďalšie definície, že všetci o tom rovnako rozmýšľame, ako definovať právny štát a že to nie je napríklad tá zásada, že víťaz berie všetko po voľbách a že nikto nestojí nad zákonom a že ústavy nemajú obmedzovať práv, právomoci a tak ďalej. Ale teraz vidíme, že to nepotrebujeme redefinovať, ale že musíme viac investovať do spoločného chápania toho, čo znamená zásada právneho štátu Taktiež ste sa ma pýtali na revíziu právneho štátu a aké kritéria použijeme. Ja veľmi silne presadzujem, aby členské štáty boli zapojené do tejto práce e, od samého začiatku prípravy metodiky posúdenia pretože právny štát a nezávislosť súdnictva, protikorupčné opatrenia ochrana slobody tlače, to nie sú fiškálne politiky, kde pracujeme s presnými číslami. Toto si vyžaduje posúdenie kvality a preto pracujeme teraz na vytvorení metodiky, v ktorej budú veľmi konkrétne kritériá a otázky pre členské štáty, ktoré sa týkajú tejto situácie v tej ktorej krajine Taktiež chcem, aby bol tento proces veľmi transparentný od začiatku v oblasti údajov, s ktorými budeme pracovať, pretože nechcem, aby na konci roka alebo v oktobri, keď vyjde správa o právnom štáte a potom to niekto začne spochybňovať a povie, že sme spracovali so skreslenými zaujatými údajmi toto sa nesmie stať a to musíme zabezpečiť. A preto môj kolega Reynolds žiada členské štáty, aby menovali národné kontaktné body, expertov, ktorí budú s nami spolupracovať na metodike, tak aby to vlastníctvo metodiky bolo na strane št- členských štátov čo najsilnejšie. To som sa snažila vysvetliť aj vo Varšave, že tento prehľad bude posudzovať všetky členské štáty, použije objektívne kritéria schválené vopred. Bude to transparentné, že to je tá vec, o ktorú žiadalo aj Polsko. Už dlho to žiada, Polsko a Maďarsko ho mnohokrát hovorilo, preto sa zameriavate len na nás, pozrite sa aj na druhých. A toto bude ten prehľad, toto posúdenie v oktobri. Po veľmi starostlivom posúdení by sme chceli prísť s veľmi e, dôsledným, dôveryhodným e, dokumentom o stave právneho štátu vo všetkých členských štátoch a sú to logické kapitoly. Je to popisné, opisné, budeme hovoriť o ústavnej rovnopráve, to je zvrchovaná vec členského štátu, ústava a ústavná rovnováha ale myslím si, že v správe musí byť uvedené aj to, ako to funguje v jednotlivých štátoch. Budem skúmať, ako súdnictvo je chránené, ako je nezávislé, do akej miery je spolitizované, ako vyzerá boj proti korupcii. Pýtate sa, prečo komisia nevydáva individuálnu správu o boji proti korupcii budeme mať veľmi silnú kapitolu o boji proti korupcii v tejto správe o právnom štáte a vydáme túto správu, budeme vydávať túto správu každý rok. Je to každoročná správa, takže uvidíme aj ten trend z roka na rok, čo bude veľmi užitočné. A rovnako sa budeme zaoberať eh, pluralizmom a pluralitou médií a slobodou prejavu médiách. Takže takúto, takéto komplexné hodnotenie zatiaľ, zatiaľ nikdy nevykonali. No a myslím, že potom, čo táto komplexná správa bude zverejnená, lepšie pochopíme, aká je situácia právneho štátu v členských štátoch. No táto revízia bude fungovať ako hlavne preventívny nástroj, aby sa zistilo, aká je situácia v jednotlivých členských štátoch a, a akým smerom inú situácie, či nemôžu viesť napríklad väčším problémom. Takže chcela som vysvetliť filozofiu a stav revízie právneho štátu, pretože e, momentálne sme v kritickom čase, aby sme získali e, členské štáty. No, Sophie Intveld sa pýtala, či cítim podporu Uršuli von der Leyenovej a áno, cítim keď sa stretla s premiérom Moravieckým, celkom jasne povedala, že mám jej podporu v tom, čo robíme pri dodržiavaní zásad právneho štátu vo všeobecnosti, ale tiež v prípade niektorých krajín, je, že toto na plnej miere podporuje a myslím, že rovnako už aj predtým to veľmi jasne povedala vo svojich eh, vyjadreniach v Európskom parlamente. Je toto jeden z princípov, ktoré sú nenahraditeľné a do ktorých komisia bude veľa investovať. Pani Reintke sa pýtala na použitie prostriedkov vzťahov k právnom štátu, a program hodnoty, Európsky sociálny fond, to všetko sú programy a finančné prostriedky, ktoré treba dobre využívať v členských štátoch. A rovnako pani Kunke sa spýtala na peniaze. Samozrejme, peňazí nebude nikdy dosť. A my musíme vynúť maximálne úsilie s tými prostriedkami, ktoré máme v programe hodnoty v Európskom sociálnom fonde, ale aj v programe Digitálna Európa a Kreatívna Európa. pretože toto sú prostriedky, ktoré sa môžu použiť na podporu priorít, o ktorých sme dnes hovorili. A ja budem venovať veľkú pozornosť tomu, ako budú programy eh, riadené, aký bude, eh, aké budú eh, presné kritéria, pretože problematické sú tie detaily. Vždy, keď nemáme dosť peňazí, musíme hm, byť dvojnásobne opatrní pri investovaní do tých správnych vecí. Terorizmus akýkoľvek terorizmus z akékoľvek strany je zlý a je nutné proti tomu bojovať a aktivovať orgány činné v trestnom konaní mm, bojovať na všetkých úrovniach na v Európskej únii. My posilňujeme schopnosť konať pre Europol a Eurojust. Myslím, že Europol mm, výrazne posilnený rozpočet je mi ľúto, že to isté nemôžem povedať o Eurojuste, ale Europol bude veľmi silný. Samozrejme, treba zlepšiť výmenu informácií bezpečným spôsobom medzi Europolom a orgánmi činnými v trestnom konaní členskými štátmi a my musíme dosiahnuť nejaký pokrok v oblasti, alebo návrhu, v oblasti návrhu na elektronických dôkazoch. No a ja by som chcela vzať parlament, aby sa tým opäť zaoberal. O tom sme hovorili minulý týždeň s pani Sipel, takže opätovne by sme sa tým mali zaoberať, pretože potrebujeme rýchlejšie realizovať vyšetrovanie, cezhraničné vyšetrovanie momentálne 85% všetkých dôkazov, ktor- s ktorými pracujú policajné orgány a prokurátori je v, digit- je v digitálnej podobe a digitálny svet nepozná hranice a trestná činnosť tiež nie. Ale naša policia, naše orgány majú tie štátne hranice a preto musíme urobiť maximum preto, aby mohli cezhranične pracovať. My Dúfame, že bude ukončený legislatívny proces o terorizme online, pretože potrebujeme, aby technologický sektor spolupracoval spolahlivým spôsobom a keď odhalia teroristické obsahy, tak okamžite to musia oznámiť polícii, ako aj v prípade, keď ich bude notifikovať polícia a príslušné orgány členských štátov, keď ich budú notifikovať, že zistili takýto teroristický obsah online v ich sieti, tak musia okamžite konať. Bez milosti, pretože terorizmus je samozrejme veľmi závažným problémom, ktorý máme a ja zopakujem, že bez ohľadu na to, z ktorej strany to je, lavicový, pravicový, musíme e, postupovať veľmi tvrdo proti všetkým formám terorizmu. Pán Jaky, áno, ja som rada, že kriminalita je v Polsku pod kontrolou. A musím povedať, že z tohto hľadiska je to vynikajúca novinka, ale aj vašej otázko o disciplinárnych opatreniach komisia nespochybňuje vymenúvania sudcov. Taká je právomoc výkonnej moci príslušnom šnámku postu, článku postupu komisia e, vyjadruje obavy znovu ustanovenej e, súdnej rady a je zloženia spôsobu vymenovania. A e, to je ten problém, ktorý sa týkal, ktorý sa zaoberá postup podľa článku 7, pretože podľa nás táto reforma viedla k systémovým um, problémom, pretože rada zodpovedá za súdnu nezávislosť v postupe vymenovania sudcov. No a to je jedna vec, o ktorej by som chcela hovoriť s polskými zástupcami. Takže opäť eh, sa musíme vrátiť k týmto otázkam. Lepšie si vysvetliť, či toto je problém. Podľa nás to je problém, ktorý spadá do článku 7. Okrem toho treba povedať, že v iných členských štátoch existujú dôležité zároky, napríklad eh, zapojenie súdnictva do rozhodnutí. Je to v Rakúsku, Španielsku, Lotyšsku, Českej republike, Írsku alebo Švédsku. Alebo existencia eh, jasných transparentných postupov, v súlade s ktorými sa realizuje vymenovanie rovnaké krajiny, alebo eh, napísať súdne, súdnu revíziu, nie je vymenovaný sudca, a to je prípad Českej republiky, a Nemecka. To bola konkrétna odpoveď na konkrétnu otázku, ale vo všeobecnosti nikdy sme nepovedali, že by nemali existovať žiadne disciplinárne konania v členských štátoch. My musíme chrániť vysokú kvalitu súdov a súdnictva aj tým, že budeme vytvárať tlak na kvalitu práce sudcov. Sudcovia majú veľmi zodpovednú úlohu v spoločnosti, takže preto ako robia niečo zlé a ja teraz nemiešam disciplinárne a trestnoprávne otázky, ale ak sudca robí niečo zlé, tak je nevyhnutné byť pripravený na to, aby sme spustili nejaké disciplinárne konanie. Ale otázka je, či by sa to malo urobiť vzťahu k tomu, ako rozhodnú sud, sudcovia o obsahu. A napríklad to, čo, sme, e, čo vidíme v zákone, že sudcovia by nemali žiadať o predbežné rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. To sú veci, ktoré treba ďalej objasniť. A to, mm, objasniť, ako sa to e, myslí v disciplinárnych e, postupoch, ktoré vidíme. Takže komisia nehovorí, že by nemali byť žiadne disciplinárne konania. Pán Tudorský, právny štát, kapitola boj proti korupcii. Ehm, my pracujeme konkrétny zoznam otázok, obstarávanie a všetky ostatné aspekty, ktoré nám umožňujú zhodnotiť, ako intenzívne a efektívne sa vykonáva boj proti korupcii na úrovni členských štátov pán Halický. Teraz hodnotíme zákon, ktorý podpísal prezident Duda. Keď som bola vo Varšave, tak som povedala, že je to právomoc prezidenta republiky podpísať zákon a že komisia vyčká na záverečnú podobu zákona, aby sme ho zhodnotili a Vesnili si, či spustíme za e, konanie o porušenie zmluvy alebo nie a aký bude rozsah pôsobnosti. To sa stále hodnotí. Pani Kempa, čo robíte proti diskriminácii e, náboženstiev? To by ste sa mohli opýtať pána Schinasa, keď príde, pretože on zodpovedá za dialog cirkvi aj za bezpečnosť. Nie som žiadnou alibistkou, ja mám veľmi eh, silný názor na ochranu všetkých náboženstiev v Európskej únii a máme nástroje a môžeme to aplikovať eh, bez akékoľvek diskriminácie a vylúčenia akékoľvek, akéhokoľvek náboženstva, ale kvalifikovanejšiu a podrobnejšiu odpoveď eh, vám poskytne môj kolega, ktorý zodpovedá za podporu európskeho štýlu života. Právny štáta, lomeno peniaze, rozpočet. Áno, myslíme to vážne, takýto nástroj potrebujeme, pretože treba mať nejakú základnú férovosť. Ak sa prerozdeľujú peniaze daňových poplatníkov medzi členské štáty, tak je potrebná istota, že peniaze budú chránené v tom príslušnom členskom štáte. No a ja chcem ešte dodať, že to nie je o kohezných prostriedkoch, je to o všetkých prostriedkoch, čiže nie je to trest pre kohezné krajiny. A rovnako, že ja ten mechanizmus VFR pre právny štát nepovažujem za zázračné riešenie, ktoré vyrieši problémy právneho štátu, ale myslím, že to bude veľmi silným faktorom a to niečo, čo pripomenie členským štátom, že ak chcú používať peniaze európskych daňových poplatníkov, tak musia zaručiť, že súdnictvo funguje, že korupcia bude potrestaná, že podvody budú potrestané a tak ďalej. A myslím, že to je to minimum, čo musíme žiadať. My sme predložili návrh ako komisia, ktorý bol pomerne konkrétny, eh, kde sme eh, urobili zoznam pre spustenie takéhoto postupu a eh, reverznú obrátené, obrátenú kvalifikovanú väčšinu na rade. No a teraz rozpočtové konania, rokovania, sledujeme iný prístup k hlasovaciemu systému, no, takže mám obavy, ak zmeníme, že ak zmeníme tento systém na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, tak jednoducho budeme mať takého bezzubého tigra, niečo, čo nebude fungovať. No a, som si istá, a ja vás môžem uistiť, že to nebol e, zámer na začiatku a komisia e, veľmi ktoré je pôvodný návrh. Dnes sme o tom hovorili na kolegiu do obeda, no a to stanovisko je pomerne jasné. Takže toľko právnomu štátu, umelá inteligencia a ochrana údajov. My sme veľmi dlho hovorili o balíčku umelej inteligencii a balíčku stratégia pre dáta No a zdôrazom na to, že čokoľvek urobíme, GDPR a ochrana osobných údajov osôb ostane zaručená. No a preto návrhu, keď si prečítate ten balíček, ktorý sme prijali dnes do obeda, tak nájdete veľa referencií o GDPR. Je to hlavne o neosobných údajoch, ale je tam tiež kapitola o deanonymizácii dát a treba nejaká vyriešiť a my musíme zaručiť, že v každom eh, momente eh, celé na všetky inovácie a technologický pokrok sa bude rešpektovať GDPR. Dnešný balíček sa GDPR vôbec netýka. Je to niečo, čo chce eh, rozvíjať ďalej datovú ekonomiku, chce budovať Európsku úniu ako kontinent, ktorý nesenie pokrok pre hospodárskú prosperitu a prospech ľudí, ale nie na úkor základných práv. A preto v tom balíčku, ktorý sme dnes prijali, uvidíte aj referenciu o GDPR, ktorá tam je uvedená. my tiež zvážime eh, tu, to nové myslenia v rámci revízie GDPR. Na to sa pýtala pani Sipel. Um, urobí sa to do mája. Budeme sa zaoberať všetkými vecami, o ktorých ste hovorili, nielen GDPR, ehm, plus tie nové stratégie, ale tiež spôsob, akým funguje GDPR pre malé a stredné podniky, spôsob, akým uplatňujeme GDPR naprieč celým kontinentom, pretože to je jedna z vecí, ktorou sa musíme opätovne zaoberať. Totiž, či máme zagarantovaný princíp jeden kontinent, jeden zákon. A to je otázka pre Radu pre ochranu údajov a príslušné orgány, by to zagarantovali, nie, aby nebolo lacné porušiť súkromie ľudí v niektorých krajinách, aby to nebolo drahé v iných krajinách zase. A na záver, čo sa spýtal pán Tudorače, áno, samozrejme, musíme sa zaoberať otázkami, keď sa GDPR používa proti niektorým veľmi silným záujmom. Napríklad prístup k informáciám GDPR v niektorých krajinách sa používa proti žurnalistom na získávanie informácií. A to si musíme objasniť, do akého akom rozsahu sa uplatňuje GDPR a ako to správne uplatňovať. No a pred dvoma dňami som o tom hovoril s Markom Zuckerbergom. Ja som ho požiadal dáta pre náš výskum, aby sme vedeli, čo sa deje v tej čiernej skrinke, čo sa deje v algoritmoch, ako oni spracúvajú údaje o ľuďoch a čo je kde s nenávistnými prejavmi mm, zameranými na skupiny obyvateľstva. Nevieme tie údaje. No a odpovedou je, že naši právnici majú stres GDPR. No dobre, takže budeme sa musieť tým zaoberať a vysvetliť, že GDPR e, nie je zamerané na to, aby nemohli poskytovať údaje výskumníkom a toto sú len dva príklady, ktoré budeme musieť eh, zvažovať pri hodnotení fungovania GDPR. Ale tak ako som povedala, už na úvod eh, nechceme revidovať GDPR. My sa chceme zaoberať náležitým uplatňovaním a implementáciou. No, rovnako sa týka GDPR, viem, že sú pod eh, obrovským tlakom, pretože množstvo veľkých technologických firiem má svoje sídlo tam. Majú tam svoje vedenie. A ja som v kontakte s orgánom na ochranu údajov. Oni oznámili, že majú dostatočné kapacity. Ale v prípade potreby samozrejme budú musieť zvýšiť. No a keď hovoríme o kapacitách, pýtali ste sa, teraz pre k dezinformáciám, ste sa pýtali, či sme finančne dobre vybavení na boj proti dezinform- dezinformáciám. No, my sme zvýšili rozpočet i stratkom. Rovnako sme požiadali členské štáty, aby zvýšili svoje rozpočty, či už je to rozpočet ministerstva zahraničných vecí, ministerstva vnútra, je to rôzne medzi členskými štátmi. Požiadali sme technologické firmy, aby zvýšili kapacity na detekciu nelegálneho a nebezpečného obsahu, tak aby ho mohli odstrániť v prípade, ak bude nelegálny. A s takýmto obsahom pracovali iným spôsobom, ak to bude nelegálny a nebezpečný obsah, čo je prípad dezinformácií. My budeme zhromažďovať viacero údajov, dôkazov, informácií, spravodajských informácií pre európsky akčný plán na ochranu demokracie, čo zverejňujeme do konca roka. Boj proti dezinformáciám to bude silná kapitola, okrem teda ešte ďalšej kapitoly ohľadom e, ochrany nezávislého novinárstva, ochrany volieb. Tieto veci spolu súvisia. Pýtali ste sa, či budeme mať len nejaké meké opatrenia, alebo či príde nejaký návrh tvrdej legislatívy. Vyhodnotíme predovšetkým volebnú legislatívu vo vzťahu k európskym e, politickým stranám, kde má Európska únia kompetencie. Pozrieme sa na otázky transparentnosti, financovanie kampaní, a taktiež analogicky odporúčame členským štátom, aby zaviedli opatrenia na ochranu tej najhorúcejšej fáze fázy kampane online, tak aby vytvorili lepšie pravidlá na ochranu. Lebo čo sa týka offline kampaní, tak tam sme dobre vybavení, ale čo sa týka online kampaní, tak aspoň polovica členských štátov má naďalej veľmi obmedzené pravidla. Taktiež sa zamyslíme nad tým, či by sme mali vypracovať legislatívu vo vzťahu k dezinformáciám, ale môžem vám povedať, že ja osobne sa domnievam, že budeme musieť byť extrémne obozretní, aby sme nezaviedli žiadnu cenzúru, lebo rozhodne Európa by nemala cenzurovať. A ja som taktiež proti tomu, aby sme žiadali technický alebo technologický sektor, aby robil arbitra. Takže tieto toto sú teda tie predpoklady, povedať, čo je pravda, čo je lož, pýtať sa na toto aj Marka Zuckerberga, ešte aj ďalších technologických gigantov. Takže toto v našom pláne nebude. Nuž, no ale čo by tam mohlo byť? Zdá sa, že budeme pracovať na tom, aby sme dosiahli spoločnosť odolnejšiu voči dezinformáciám. uvedeme konkrétne čísla, falošné správy online a tak ďalej, upozorňovať na to. Takže samozrejme budú prebiehať dobré konzultácie, keďže treba to robiť správne. No a je rozdiel medzi dezinformáciami a nenavistnými prejavmi. Ja nechcem tu byť príliš pedagogická, ale ako právnička musím povedať, že tento rozdiel na ten nesmieme zabúdať. Nenavistné prejavy, detská pornografia, terorizmus, no a niektoré prípady falšovaných e, tovarov alebo produktov vo svete spotrebiteľov. Toto je zakázaný obsah, ktorý nechceme online vidieť pretože to nechceme vidieť ani offline. A z tohto dôvodu v zákone o digitálnych službách sa budeme zameriavať na nelegálny obsah, ale v Európskom akčnom pláne pre demokraciu sa budeme sústredovať na dezinformácie. Z právneho pohľadu dezinformácie nie sú ilegálne, ale niekedy sú, alebo sú škodlivé a niekedy aj veľmi, veľmi nebezpečné. Nuž, povedali ste, že nám dáte slovo späť a neurobili ste to, tak neviem. Vím, že niektorí chcú reagovať. A jeden poslanec, ktorý tu nemohol byť na čas, by sa chcel, alebo poslankyňa by sa chcela opýtať konkrétnu vec pani Barley na maximálne minútu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka. No už prišla som neskoro. 6. januára som poslala písomnú otázku komisii, zatiaľ som nedostala odpoveď. Takže by som sa chcela opýtať, či sa zhodneme na tom, že po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora, potom poslednom rozsudku, že treba zaručiť nezávislosť e, súdnictva, že treba sa pozrieť na celkový obrázok, nie len na niektoré aspekty. Takže vytvoriť nejakú schému, aby to nebolo také rozdrobené, no a taktiež ako dosiahnuť účinnú kontrolu, keď členské štáty si vyberajú v podstate zdroje informácií. No a samozrejme taktiež je tu prípad Polska, táto posledná tzv. justičná reforma, myslíte si, že toto je dôležité e, v rámci e, toho, tej situácie, kedy sa e, porušuje právny štát a sú tam teda určité orgány, ktoré treba chrániť, ktoré naďalej podporujú právny štát. Ešte Sophie Intfeld ale prosím stručne, lebo sme presiahli čas. Struč, skutočne veľmi stručne. Možno mi to utieklo, ale nepočula som tu odpoveď na otázku pána Tudorakého ohľadom toho, či budú odporúčania pre konkrétne krajiny, e, ktoré prídu spoločne s tou prvou správou. E, len stručne tiež otázka ohľadom Apple a pardon, EPPO a tých z e, prokurátorov na častočný úvezok. Nuž, môžete si zobrať ešte pár minút, aby ste to dokončili. No čo sa týka Polska, tak e, teraz v podstate tam pokračujú reformy, my to budeme riešiť ako komisia, tak ako sme to riešili v minulosti. Pozrieme sa na to nový zákon a pokiaľ zistíme, že je nekompatibilný Pán Roberty povedal, že ste neodpovedali na jeho otázku. Ja viem, a čo to bolo? Či to plánujete? Prepačte, trochu som chaoticky odpovedala, pretože som to brala podľa tém. Takže, Pokračovať budeme s využitím tradičných nástrojov. Čo sa týka EPPO, už samozrejme nechceme, aby členské štáty tam poslali len niekoho na častočný úvezok. Chceme plnoprávnych prokurátorov, ktorí budú pracovať pre EPPO. No a pokiaľ tam budú nejakí e, prokurátori na častočný úvezok, ktorí úvesku budú pracovať e, pre členský štát a polúvesku pre PPO, no tak dobre, e, to už záleží od členského štátu, ale treba zaručiť, že tam bude zaručená profesionálnosť. A ja, keď som šírila povedomie o EPPO, a nebolo rozhodne ľahké presvedčiť všetky členské štáty, tak vždy som využívala ten argument, že potrebujeme tie najlepšie mozgy, tých najlepších ľudí, aby tí pracovali pre PPO, pretože to bude skutočne veľmi so, sofistikovaná finančná kriminalita, ktorá sa tam bude riešiť. Takže ja očakávam, že členské štáty skutočne budú rešpektovať svoje záväzky a svoje sluby a ja budem pomáhať pani Laure Kovešie, ako to len bude možné. Do tej doby, než sa vytvorí aj kolegium prokurátorov, no a do tej doby jej musíme riadne pomáhať, pretože to je povinnosťou komisie. Just, uh, thank you, thank you, chair. Just regarding the... Pani Jončeva, čo sa týka toho monitorovacie mechanizmu pre médiá. By Mrs. Jončeva. Yes. But the... Áno, tá revízia potom prinesie aj odporúčania konkrétne pre členské štáty, budú tu teda konkrétne správy, zaručíme koherentnosť pri vyhodnotení členských štátov. A na záver vyhodnotíme situáciu v členských štátoch, ale nebude to mať rovnaký formát ako napríklad európsky semester. Áno, krajina po krajine, odporúčania. Čo sa týka oznamovateľov, tak tam členské štáty naďalej ešte majú dva roky na implement, plnú implementáciu smernice. Pre niektoré členské štáty to bude predstavovať viac práce, pre iné menej, pretože keď sme e, písali smernicu o oznamovateľoch, tak sme využili konkrétne príklady z niektorých členských štátov ohľadom toho, ako to funguje v praxi. A ja si myslím, že predovšetkým je treba vytvoriť rôzne kanály na a To bude komplikované pre niektoré štáty, ale majú dosť času, si myslím, a ja im pomôžem, ako to len pôjde. Pokiaľ uvidíme, že niektoré členské štáty pokrivkávajú a nedarí sa im riadne implementovať smernicu na čas. Táto smernica sa ťažko schvalovala a musíme ju plne prebrať k životu, lebo sme sa na takéto legislatívy členských štátov dohodli. Čo sa týka monitorovania médií, 18. marca publikujeme novú správu alebo nový monitor o pluralizme médií, kde uvidíme nové čísla a fakty vo vzťahu k podmienkám práce novinárov v jednotlivých členských štátoch, legislatívu, ochrana bezpečnosti, ďalej súvisiace právne otázky, nebudem zachádzať do detajlov. Po druhej, politický tlak na médiá, hospodársky tlak na médiá a inkluzívnosť médií. A budeme pracovať na tejto správe hneď po príslušnej konferencii 20. marca a potom budeme komunikovať aj s členskými štátmi, pretože chceme mať hodnotenie jednotlivých členských štátov chvíľu potom v maji alebo v júni. Ďakujeme pani Jourová. Nuž no je zrejme, že skutočne ste vyvinuli úsilie, aby sme zaplnili hodinu a pol našho štrukturovaného dialógu dnes. Budeme vás vydať častejšie aj v budúcnosti. Budete odpovedať na naše otázky, ako bude čas ubiehať a uvidíme. Podpredseda Skinas už tu čakal, než sa bude môcť usadiť na pódiu, takže len pár sekúnd a pracujeme ďalej. You're back again. We thank Vice President Skinas for being here, ready to go. Takže pán Schinas, vítam vás tu. Mali sme prvé kolo štrukturovaného dialógu dnes po obede. Teraz tu máme teda podpredsedu Schinasa a podpora nášho európskeho životného štýlu. Takže rovnako dôležité otázky, ktoré nás zaujímajú, vrátane dokončenia bezpečnostnej únie, e, čelenie závažným hrozbám na hraniciach. No a teraz by sme na to mali mať minút, pardon, hodinu a pol, rovnaká teda disciplína pre koordinátory, každý dve minúty. A Dáme príležitosť aj ostatným kolegom. A teraz sme poctení, že ste medzi nás prišli. Ďakujeme a máte slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým za to, že ste ma sem pozvali. Skutočne táto miestnosť ma zaplavila spomienkami. 3. oktobra som to mal svoje vypočutie. Pamätám sa, že som hovoril, že ma tu budete veľa vydať. Takže už som tu zas po druhýkrát v tomto výbore. 2. decembra sme začali pracovať a dnes prichádzam s vami diskutovať o našom ďalšom dieťati Bezpečnostnej únii. Dnes ráno ste diskutovali zaujímavo o implementácii Dublinu, takže dôležitá téma. A pokiaľ si myslíte, že to treba ešte diskutovať, tak som ochotný. Čo sa týka Bezpečnostnej únie, myslím si, že vtedy sme si povedali, že treba riešiť aj tradičné, aj moderné hrozby. Chceme, aby Európska únia plnila svoj slúb všetkým Európanom, tak aby sa mohli cítiť bezpečne doma aj na ulici. V EÚ aj v zahraničí. No a za týmto slubom si stojím. Ja idem v šlapajách k Juliana Kinga, ktorý bol komisárom za minulej komisie a vytvoril tento nový ekosystém, túto novú galaxiu Bezpečnostnej únie, v ktorej sú také rôzne nové planéty, ktoré sú v takejto konštelácii. Je to skutočne veľký úspech našej komisie. Snažíme sa ukončiť rozdrobenie, ktoré existuje v tejto oblasti a že tam je skutočne veľká multiplicita hráčov a úrovní, takže ja chcem naďalej budovať túto bezpečnostnú úniu a jej príslušnú stratégiu. No a ďalším formálnym krokom bude v júni pred letom predstavenie novej komplexnej európskej stratégie a bezpečnostný plán. Predstavíme a ten načrtne naše kroky na ďalších 5 rokov. Stručne chcem povedať teraz niečo o tom, ako vidíme potenciálny vývoj Bezpečnostnej únie. Predovšetkým je tam cezhraničná policajná spolupráca, výmena informácií. Po druhé, terorizmus, e, boj proti radikalizácii a organizovanému zločinu a taktiež bezpečnosť digitálnej epoche. Sú tu ešte nové otázky ako kybernetická bezpečnosť, hybridné hrozby a potreba posilniť kľúčové infraštruktúry, fyzické aj digitálne. No a pri tejto práci, tak ako to bolo v minulosti, budeme aj s vami úzko spolupracovať. Predovšetkým by som chcel pochváliť členov výboru LIBE, ale aj eh, výboru TER za ich prácu. Takže prejdeme k klastre rôznych otázok. Cezhraničná spolupráca policie a výmena informácií. Vystupňovať spoluprácu orgánov presadzovania práva a zavrieť e, alebo zame, zaceliť nedostatky v oblasti miny informácií. Toto sú zásadné kroky, pripravujeme viaceré iniciatívy. Napríklad v našom pracovnom programe na tento rok navrhneme revíziu nariadenia o Europolem. aby sme zabezpečili, že Europol Europol drží krok s tým, čo sa deje v terorizme a trestnej činnosti a mali by sme tam aj nový mandát, to znamená podpora členských štátov i naďalej v tomto stále sa, týchto stále sa vyvíjajúcich bezpečnostných výzvach. Chceme využiť príležitosť aj na to, aby sme nariadenie Europolu zosúladili s novým EPDS nariadením a vyjasnili vzťah medzi týmito dvomi nástrojmi v oblasti ochrany osobných údajov. Ďalšia línia bude zlepšovanie výmeny informácií cezhranične. Je to interoperabilita informačných systémov SIS, IS, ATIAS a ja viem, že my všetci vzdielame toto presvedčenie, že sú to potrebné nástroje pri posilnení našej kapacity pri vzdielaní informácií, ako aj pri schopnosti pracovníkov v teréne mať prístup v reálnom čase. Taktiež budem spolupracovať s pánom Borelom, podpredsedom, vysokým predstaviteľom pri e, činnostiach stýkajúcich sa tretich krajín. Naša spolupráca v oblasti bezpečnosti so strategickými krajinami a regiónmi sa bude snažiť vyplniť do súčasnej nedostatky v informáciách Takisto aj sa zameriam na detekciu a vyšetrovanie terorizmu a závažnej trestnej činnosti. Po druhé, terorizmus a prevencia radikalizácie e, násilného extrémizmu. Tu vidíme stále rastúcu potrebu posilnenia kohézie a riešenie základných príčin takéhoto násilia Určite ste s pani Jourovou hovorili aj o tých častiach v jej portfóliu, ktoré to riešia, ale radikalizácia, násilný extrémizmus a terorizmus to nie je len bezpečnostná hrozba, je to aj priame ohrozenie našich hodnot a mierového spolužitia našich komunít. A preto to musíme riešiť na európskej úrovni a potrebujeme celostný, celostný spoločenský prístup minulosti sme rozšírili podporu výrazne nielen praktikov v tejto oblasti, ako sieť na, uh, uvedomovania si radikalizácie. S, s tvorcami politik sme spolupracovali a my budeme aj naďalej v najbližších štyroch rokoch podporovať túto činnosť a vyčlenili sme 60 miliónov eur pre praktikov, výskumníkov a tvorcov politik s cieľom zvýšiť výmenu a vybudovať znalosti, aby sme vedeli, aký je skutočný dopad priamo v teréne. A táto druhá skupina si vyžaduje dohodu o rozpočte pre boj proti terorizmu je veľmi znepokojúce, že napriek Christchurch a podobným udalostiam sa nám nedokáza, nepodarilo riešiť na úrovni inštitúcií a dosiahnuť komplexnú dohodu, čo by nám umožnilo pracovať aj cezhranične a e, na, dosiahnuť rýchle odstránenie teroristického obsahu je to jasné, tento obsah sa využíva na radikalizáciu občanov a naozaj tento boj e, nenavistí, terorizmu na sieti musíme riešiť. Potom tu máme ďalšiu oblasť automatizovaných nástrojov. E, internetové jednotky potrebovali 50 rokov, aby odstránili všetko škodlivý obsah a e, Facebook to dokázal 1,5 milióna e, odstraniť za 4 hodiny, ale tieto automatizované nástroje nesmú byť automatizované e, filtre. Ak objavia obsah, tak potom sa musí postúpiť na posúdenie človekom, ktorý rozhodne. Čiže vždy budeme mať prvky, ktoré sú zamerané na ľudí. Christchurch a jeho výročie sa blíži a ja dúfam, naozaj dúfam, že môžem sa spolahnúť na vás, že túto prácu dotiahneme do konca. Po tretie, organizovaný zločin, kybernetický zločin. To je tiež planeta v našom bezpečnostnom ekosystéme, ktorej význam narastá, pretože dochádza k technickému pokroku, ktorý modifikoval fungovanie závažnej organizovanej trestnej činnosti a v boji proti cybercrime budeme venovať pozornosť ochrane tých najzraniteľnejších občanov, sexuálne zneužívanie detí online, tam to rastie exponenciálne a pracujeme na adresných riešeniach. Taktiež chceme prijať novú EU stratégiu pre efektívnejší boj proti pohlavnému zneužívaniu detí. To už by malo byť tento rok a táto stratégia by mala uviesť konkrétne iniciatívy, aby sme podporili proaktívnu silnú reakciu, či už zo strany štátnych orgánov alebo súkromného sektora. A musíme spolupracovať na ochrane našich detí. Po štvrté a na záver, pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku v digitálnom veku. To je diskusia, ktorá je teraz veľmi aktuálna, keďže dnes komisia prezentovala náš digitálny balík, čo je prvá snaha zaramovať e, veľmi zložitý proces. To je zavedenie alebo prítomnosť umelej inteligencie v našej spoločnosti a e, manipulácia s európskymi údajmi. Ja som presvedčený, že náš prístup bezpečnosti, prístup bezpečnosti a ochrane v svetle tohto vývoja musí byť veľmi účinný v priestore online ako aj offline. Nekúpime nové technológie, pokiaľ nebudeme mať istotu, že je to bezpečnostné zamerané na človeka a ochrana je zabezpečená podľa pravidiel ochrany súkromia. A prišli sme so zdravým prístupom k piatej generácii sieti, ktorá zodpoveda e, našej úrovni. 5G bude prelomová technológia ale nemôže prísť na úkor bezpečnosti našeho vnútorného trhu a občanov. A to isté platí aj pre umelú inteligenciu. A teraz sme, sa veľmi pozorne snažíme získať názory e, zainteresovaných strán, ktorí nie sú zvyčajne tí e, zvyčajní podozriví GIX, ale veľmi by nás zaujímalo zapojiť aj čo najviac občanov a ľudí z rôznych častí spoločnosti, ktorí by mohli prispieť do tejto debaty. Medzi tým komisia vyčlenila už 20 milión na financovanie výskumu AI a e, law enforcement a budeme financovať projekty, aby sme lepšie pochopili oboje. V budúcich rokoch budem musieť každý pochopiť, že nemáme len priateľov a rodinu, ale že máme aj e, frenemies, priateľských nepriateľov ako algoritmy, ktoré majú zabezpečiť, že vývoj e, umelej inteligencie v Európe bude európsky. To je to, čo potrebujeme pre zabezpečenie európskeho spôsobu života. A to je oblasť, kde máme konať teraz. A to znamená, musíme robiť tie dve veci, čo vieme robiť dobre. A to je poskytnúť silný regulačný rámec a po druhé ho posilniť, rozšíriť, znásobiť našim veľkým trhom, ktorí nemôžu ignorovať jeho narušitelia, a tí, čo chcú ohroziť naše hodnoty a spôsob života. Potom ešte veľmi dôležité veci na záver. Myslím, že som ich už spomenul aj pri vypočutí, ale vždy ich rád zopakujem. Poprvé, každý z našich návrhov, ktorý sa týka bezpečnosti, bezpečnosti únii, bude obsahovať aj plné rešpektovanie základných práv, vrátanie ochrany osobných údajov. Je to pre mňa osobná priorita, osobitný záväzok, môj osobný záväzok. Ja som povedal, že to nebude niečo, čo sa doplní. Je to podmienka, nie je to niečo dodatočné. Je to podmienka pre všetko, čo bude nasledovať ďalej na bezpečnostnom fronte Európy. A druhá komodita, ktorá je tiež potrebná, keď chceme ďalej rozvíjať bezpečnostnú úniu, a to je dôvera. Potrebujeme dôveru. Ja viem, že mnohé časti bezpečnostného aparátu majú tú mentalitu, že nikomu neveria a je to nejako v ich systéme, že pri efektívnej bezpečnosti nesmiete nikomu veriť. Ale to nestačí. To nestačí na to, čo musíme urobiť. My musíme budovať dôveru medzi inštitúciami na európskej úrovni, medzi inštitúciami a členskými štátmi. Musíme vedieť dokázať, že naša práca neduplikuje prácu, ktorá sa dá efektívne a rozumne robiť na iných úrovniach našej spoločnosti. Musíme ukázať vieru v spoločnosť a to, že akcie na úrovni EÚ pridávajú hodnotu, sú katalizátorom ďalšieho úsilia a podobne. Ďakujem. Ďakujem, pán podpredseda Skinias. Ako som už povedal, tak teraz e, dbajme na časový rámec. Znovu to hovorím. Naša práca by mala teraz trvať v tomto kole do šiestej Máme približne jednu hodinu, ale aj zoznam poslancov, ktorí sa chcú vyjadriť okrem koordinátorov. Takže koordinátor je prvá, prvé kolo, prosím každý dve minúty a potom sa pokúsime dať slovo čo najviac ľuďom v druhom kole. Takže teraz pán Lenár, ďakujem. Ďakujem podpredsedovi Schinasovi za to, že je tu s nami po veľmi náročnom programe návštev hlavných miest. Veľmi si vážime, že ste prišli aj sem, keď hovoríte o ďalšom svojom dieťatku, tak povediac. Máte teda niekoľko povinností. Nová stredomorská námorná misia Liby, ktorá nahradí Sofiu, Vysoký predstaviteľ včera povedal, že tieto lode sa stiahnu čo najskôr, e, aby neboli e, útočiskom pre nelegálnych migrantov. Ako si to predstavujete, tento pull factor? Ako sa to bude riešiť? Po druhé ste zdôraznili význam kredibility našich dátových systémov. Áno, to sa shodneme. Ja si myslím, že legislatívny rámec predchádzajúceho legislatívneho obdobia je veľmi dobrým krokom. Znepokojuje ma však implementácia na úrovni členských štátov. 16 z nich nemá národný plán interpretácie, pardon, implementácie. Takže ako to mienite riešiť? Môžete na nich tlačiť? A mohli by ste nás informovať o tom, ako to sa vyvíja? Po tretie, Európsky dvor auditorov posudzoval naše údajové systémy. Dva body. Otlačky prstov a možnosť biometrického vyhľadávania. Len 10 členských štátov je na to pripravených používa tieto možnosti. A pohraničné stráže sa stiažujú, že majú veľa výsledkov z alfanumerických e, prehľadávaní a veľa falošných informácií. To znamená, že 50 strážcov hovorí, že prepušťajú ľudí bez toho, aby ich overovali v databázach a v 20 sa to občas stane alebo často. To je veľmi znepokojujúce. A čo spravíme preto, aby sme to zlepšili a riešili? A po tretie 5G veľmi dobrá vec. Vyvíja sa tu veľa úsilia aj na bezpečnosť samého systému a jených zariadení. Potom je tu ten tradičný pojem bezpečnosti pri 5G, to je vyšetrovanie a presadzovanie práva, to máme na 4G. A možno to nebude fungovať v 5G, pracujeme dosť tvrdo na tom, aby aj naše policajné zložky a ďalšie zložky presadzovania práva sa mohli zapojiť do 5G a pracovať tak účinne ako pri 4G. A teraz pani Sipel. Ďakujem. Na začiatok chcem reagovať na to, čo už povedal môj kolega. A to je, že my rozhodujeme o mnohých opatreniach v parlamente a v rade, ale potom chýba implementácia. O tom som veľa nepočula. Hovorili ste už o interoperabilite. Komisia a komisár King povedal, že to bude trvať roky, ale keď členské štáty ešte ani nezačali, je to škoda Potom je tu prímske rozhodnutie, veľmi starý materiál, ktorý roky nie je implementovaný. Čo môžeme spraviť na zlepšenie tejto situácie, lebo nemá zmysel prichádzať s novými opatreniami, ak nakoniec vidíme, že sa neimplementujú a potom ani nevieme identifikovať tie biele miesta, ktoré sa týkajú nových právnych predpisov. Vážim si myšlienku zlepšiť spoluprácu v rámci policajných zložiek a súdnictva, ale to sa nedá robiť len online opatreniami aby bol kontakt. Ja si myslím, že by sme sa mohli zamýšľať nad tým, že by sme mali nejakých, nejaké stále vyšetrovacie týmy v oblastiach, špecifických oblastiach trestnej činnosti, aby sme získali väčšiu odbornosť a pomohli ľuďom to lepšie, vyše, rýchlejšie vyšetrovať vzhľadom na ich odbornosť a aj rýchlejšie prísť k rozhodnutiam. A takto by sme vybudovali aj dôveru medzi týmito týmami. Pohlavné zneužívanie a vykorisťovanie detí. Mám niekedy taký pocit, že sa veľmi koncentrujeme na online oblasť, čo je samozrejme dôležité, ale ako môžeme kombinovať naše úsilie tam s tým úsilím v teréne, v skutočnom živote, pretože každý obrázok na internete sa vytvára zločin sa deje v reálnych miestach v rámci reálneho sveta. Ako môžeme lepšie zvyšovať povedomie, informovanosť a odhalovať takéto pracov- miesta a ľudí. Uvedomuje si komisia, alebo máte už nejakú predstavu o tom, ako riešiť situáciu, že vidíme stále viac a viac detí, ktoré sú online kontaktované na počítačoch, ich počítačoch, dospelými osobami, ktoré s nimi hovoria a hovoria im robiť veci pred počítačmi s aktivovanou zapnutou kamerou, čo by deti vlastne nemali robiť. Takže aj tu je niečo, čo musíme urobiť, musíme zvýšiť povedomie v okolí dieťaťa. A tu potrebujeme aj nejaké informačné kampane, niečo, čo je adresované na rodičov prostredníctvom rôznych mimovládok, aby sme im pomohli rásť v odolávaní takýmto výzvam. Ďalej, prevencia radikalizácie, to je ďalší bod. Už ste spomenuli rôzne veci, ako napríklad Renetwork, alebo ste hovorili o sociálnej kohézii ale ja by som sa chcela spýtať, aké ďalšie veci, činnosti, peniaze, nápady máte na to, aby ste mohli pracovať v teréne a zlepšovať situáciu? Možno, že budeme musieť pracovať na rôznych témach priamo v teréne, lebo ten rámec a podmienky a výzvy v komunitách, v spoločnosti môžu byť rôzne. Proste tie príčiny radikalizácie sa môžu líšiť. Ďakujem. Povedal som, že dve minúty. Teraz pani Intefeld. Ďakujem, pokúsim sa byť stručná. Ďakujem, pán komisár, vítam vás. V prvom rade k legislatíve. Vy ste povedali, že treba pracovať rýchle teroristick na teroristickou obsahu online. My vždy pracujeme rýchlo, ale aj dôsledne, opatrne. Chceme vypracovať zákony správnym spôsobom. Komisia vždy naháňa Európsky parlament, aby sme pracovali rýchlejšie, pohni, pohni, pohni a potom rada veci blokuje. A vaša reakcia nie je, že tlačíte na radu, aby urýchlila svoju legislatívnu prácu. Nie. Vy stiahnete návrh, prídete s novým návrhom a potom zase tlačíte na nás. Takže môj návrh je, zaveďme, zaveďme nové pravidlo, ktoré sa volá jedno dnu, jedno dnu Takže vy nás nutíte prijať jedno opatrenie, my to urobíme, ak rada tiež príjme iné opatrenie, ktoré je blokované veľa rokov. Nie je to spravodlivé. Dvaja zákonodarci, jedna, jeden in, druhý in. My dáme teroristický obsah online a ja mám mnohý, dlhý zoznam veci, ktoré rada blokuje. A vy to nestiahnete, ale budete tlačiť na radu, aby to prijala. Po druhé, každý tu hovoril o implementácie, ale ja som už toho troška otravená. Vydávame legislatívu, legislatívu, legislatívu a potom členské štáty nerobia nič. Otlačky prstov, paspore, pa, e, da, pasí Jerun o tom už hovoril, to je 10 rokov po lehote, 10 rokov, milí priatelia, po lehote a viac ako polovica členských štátov to nevyužíva. Smernica o proti zneužívaniu detí. Začali ste por, e, konanie proti, o porušení voči 23 členským štátom za neimplementáciu. Ja sa pamätám, ako nám komisia povedala, že to máme rýchlo schváliť smernica o law enforcement neimplementovaná Slovinsko, Nemecko a tak ďalej, Španielsko. Takže implementácia, implementácia, implementácia. Potom PNR. Už v lete 2017 súdny dvor, súdny dvor dospel k záveru, že dohoda s Kanadou nebola v súlade so zákonmi EÚ. Takže všetci vieme, že dohoda s USA ešte viac je vzdialená od európskych štandardov a o dva a pol roka neskôr Európska komisia ešte stále neurobila právne hodnotenie, ešte stále nie je takéto hodnotenie zrealizované. Takže prečo? Ďalej, keď sa hovorí o politikách verejnej bezpečnosti, mňa by zaujímalo, prečo jedna konkrétna forma zločinu, e, trestnej činnosti, 2500 smrteľných obetí ročne priemerne totiž domáce násilie. Prečo to sa považuje za súkromnú vec a nie za otázku verejnej bezpečnosti? Chcete to za, alebo zaradíte to e, do svojej stratégie verejnej bezpečnosti? Ďakujem pekne, pán Fest. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Schinasa, za to, že ste prišli. Vy ste hovorili tiež o islamistickom terorizme. E, k tomu bola vydaná nová štúdia francúzského sociológa Bernára Bužieho, e, ktorý hovorí, že oblasti, ktoré dobili islamisti. A on cituje francúzsku bezpečnostnú službu, ktorá hovorí 150 miest, 150 miest sú pod kontrolou islamistov len vo Francúzsku. A potom hovorí, že je tu celkom jasne pakt medzi časťou lavicových strán, veľkou časťou lavicových strán a islamistickými skupinami. A uvádza tam jasné príklady. E, je to Francúzsko, ale určite toto týka aj Nemecka, Švedska a aj Holandska. Takže čo urobíte e, proti tejto piatej kolónii islamizmu, proti tejto lavici, ktorí sú zastúpené tu v parlamente? Napríklad mhm, keď napriek všetkým štatistikám hovorím, že neexistuje spojitosť medzi utečen- nárastom počtu utečencov a kriminálnym násilím. No a ja musím povedať, ešte pani Intveld, to bola hamba nielen ako žena, ale je to aj hamba ako aj šéfka FMG. No a keď chcete zachovať európske hodnoty, pán Schinása, e, tak by som bol rád, keby ste mi presadi povedali, čo budete robiť proti týmto lavicovým podporovateľom islamizmu v Európe, pretože práve to predstavuje hrozbu pre slobodnú a otvorenú spoločnosť. Ďakujeme, pán Fest. A teraz sa eh, za zelený dostal slovo pani Triko. Chcete mať nejakú faktickú poznámku o niečo? Musíme povedať, eh, tu sa deje niečo hrozné, tu sa eh, rôzne veci hádžu do jedného vreca a poštváva sa tu proti lavicovým stranám a iným spôsobom sa tu mieša kriminalita a mm, migrácia, tak ako to je s tými pravicovými stranami, s ktorými tu máme dočinenia. To, to treba jednoducho zamietnúť a je to hamba pre tento parlament. Vážená pani Ernsta, slovo dostanete o pár minút. Takže teraz máme kolo pre koordinátorov. Je pravda, že teraz by mali dostať slovo zelený. Takže slovo dostávajú zelený eh, pani Vikmont a tiež eh, k rokovaciemu pani Intveld. Takže raz a naždy eh, by som chcela zamietnúť tú prepojenosť extrémnej lavice medzi migráciou a znásilneniami. Všetci muži z akýkoľvek náboženských skupín, z akéhokoľvek, z akéhokoľvek kontinentu obťažujú a znásilňujú ženu. Nie je to náboženská otázka, je to len otázka pre mužov. Je veľmi dlhý zoznam mužov, a dokonca aj pravicových extrémistov, ktorí si nevedia vlastné ruchy nechať pre seba. A takže prosím, nevysvetľujte mi, čo. A nehovorte mi tu nič vy, jednoducho klamete. Dobre, vzali sme to na vedomie. A iste to podporuje väčšina, väčšina parlamentu, ale my musíme si vypočuť poslancov bez ohľadu na to, čo hovoria, musíme dodržať pravidlá. A teraz eh, dostanú slovo zelený. Pani Brickmont, nech sa páči, máte slovo, ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne, pán eh, komisár. Ja myslím, že tá výmena názorov ukazuje, eh, ukazuje potrebu opierať sa o fakty a štatistiky. No a má práci, no a pretože musím bojovať aj efektívne proti pravicovému extrémizmu. No a teraz sa prejdem k tým veciam ktoré sa týkajú našej výmeny názorov a otázky základných práv, pretože mm, počas vášho vypočutia ste povedali, že chcete e, zaviesť a otázku základných práv do vašej práce nie len do správy implementácie. No a ja sa spýtam, ako chcete implementovať tento prístup e, s ohľadom na e, rôzne rozhodnutia E, Európskeho súdneho dvoru o zachovaní údajov, e, to by bolo zaujímavé počuť prístup v oblasti základných práv. No a ďalej environmentálne zločiny. E, viete, že to je dôležitý, dôležitou súčasťou medzinárodného práva. No a umožňujú financovať terorizmus a organizovaný zločin sú hrozbou e, pre občanov i budúcnosť, ako aj pre životné prostredie. Takže aký bude plán komisie v tejto oblasti a aké opatrenia e, bude e, stratégia integrovaná do reformy štatutu Europolu. No a tretia posledná otázka týkajúca sa návrata bojovníkov rodín. No a aký je váš názor na túto tému. No a ich kontrolu strany našich orgánov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za EKR, pán Weimers, nech sa páči. Áno, máte pravdu, pán predseda. Ja budem pokračovať po švédsky, takže prosím, nasadte si sluchadla. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán Schinása. Vy ste uviedli, že jedna z prioritných oblastí v rámci Unie, Európskej bezpečnostnej únie je boj proti terorizmu, prevencia radikalizácie a ja s tým úplne súhlasím. Je to veľmi dôležitá práca. A tu potrebujeme na sociálnu kohéziu, ktorý, ktorú by sme všetci radi videli. A ja by som sa hovorí o organizácii, o ktorej sa hovorí ako moslimskom bratstve. Tá je známa netoleranciou, segregačné požiadavky a na terorizmus. A v predchádzajúcom mandáte parlamentu Európa odsúhlasila financovanie organizácií spojených s moslimským bratstvom a podobné organizácie. Z ohľadom na význam sociálnej kohézie nesúhlasíte, že by bolo problematické a ďalej podporovať eh, tieto skupiny. No a ako komisár pre podporu európskeho štýlu života eh, môžete doceniť, že financovanie bude podporené len pre skupiny, ktoré akceptujú európske hodnoty? A súhlasíte, že financovanie by nemali dostať eh, asociácie, ktoré chcú oslabovať európsky spôsob života. Ďakujem pekne. teraz ďakujem pani Ernst. Môžete zoboznámiť s vašim stanoviskom. Ďakujem pekne. Ja som chcel povedať dve veci. Poprvé, stratégia EÚ pre bezpečnosť, ktorá nás čaká v júni. To je pekné. Už máme viacero stratégií s podobným menom. Už v minulom roku sa ich objavilo viacej. No a ja sa chcem spýtať, aký nejaké hodnotenie ste udeli súčasných a, eh, opatrení, a ktoré by sa dali prerušiť, no a preto než prídu nové, urobili ste to, alebo je to len také zhromažďovanie nových a mohli by ste nám k tomu niečo povedať. My sa veľmi páčilo PNR, Eh, na to sa tiež pýtam pani Intveld na konanie komisie. Eh, by tu bolo ale aby mňa by zaujímalo, kedy od komisie môžeme niečo čakať. To je jedna vec. No a po druhé, Európska únia v týchto dňoch varovala opätovne pred teroristickými hrozbami. Patria sem viaceré hrozby, o ktorých sa už hovorilo. Je tu aj hrozba pravicového extrémizmu ako viete, v Nemecku sa uskutočnili útoky v Hale, vražda Waltera Lübkeho, ale tiež zatknutie a zákaz skupiny Combat 18 a ďalšie teroristické hrozby pravicového extrémizmu aj v policii a v armáde sú tendencie, No a ja myslím, že pravicovo-extremistické hrozby eh, a nie len mimo štátnej správy a štátneho režimu treba vnímať, ale aj eh, v rámci neho máte nejaké úvahy eh, k tomu, ako bojovať proti pravicovému extrémizmu v štátnych štruktúrach alebo s tými hrozbami pravicového extrémizmu, pretože to je čoraz väčší problém a to nielen v Nemecku. Ďakujem pekne. A teraz ďalší poslanci. Všetci dostanú slovo, ale e, požiadam vás, aby si to obmedzilo len na jednu minútu. Jednu minútu. A ako prvý dostáva slovo pán Vince. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár Skinasa. Som rád, že ste medzi nami. Vy ste hovorili o bezpečnostnej spolupráci. Ja by som vám navrhol, aby sme ešte trochu do detailov o bezpečnosti spolupráci s Veľkou Britániou v budúcnosti. Návrhu rokovacieho mandátu Komisia uvádza tri komponenty, až obecné dojednania hospodárske a po tretie bezpečnostné. Ehm, závažný medzinárodný zločin organizovaný zločin, terorizmus a dezinformácie. Ako vnímate eh, to prepojenie medzi rokovaniami o ekonomických otázkach a ako silný môže byť na zaistenie toho, že bezpečnostná otázka, bezpečnostná spolupráca bude v tejto, tomto balíčku a že to bude eh, zastupovať záujmy európskych občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán podpredseda budem musieť eh, odísť o 10 minút, takže tú otázku eh, nechám na vás. Ja položím otázku a to na ďalšej diskusie. Poprvé 5G. Vy ste vyhodnotili eh, vaše hodnotenie. Čo myslíte, čo sa stane ďalej? Čo sa stane na úrovni členských štátov? rámci rozhodnutí ďalšej implementácii 5G Vieme, že niektoré štáty sú rýchlejšie ako iné. Niektoré už umožnili eh, istým spoločnosťam, aby boli súčasťou technológie. Myslíte, eh, že sú bezpečné stránky 5G? Eh, niektoré hm, nazývajú keď mali by všetky prepojené, ale myslíte, že by sme nemohli dovoliť tie rizika, máme prišli z akýkoľvek časti týchto sietí. Druhá otázka, umelá inteligencia. Vieš, že dnes je deň umelej inteligencie, všetci o tom hovoria. A ja sa pýtam, nad rámec etických štandardov. Myslíte, že musíme ísť eh, cestou tiež kriminalizácie? Je to dôležitá technológia, ktorá v zlých rukách môže spôsobiť veľké škody. A tretia otázka, Europol. Plánujete v rámci reformy Europolu možnosť eh, priamo na vlastnú iniciatívu Europolu, aby mohli ísť do nejakého členského štátu a pomôcť pri eh, vyšetrovaní, a teraz myslím na Maltu, príspevok k vyšetrovaniu a mal by nejaké priame nástroje na to, aby mohol robiť takéto intervencie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Jončeva. Ďakujem pekne. A pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár, všetky informácie veľkým sklamaním, že jedna vecná na a korupcia. Dovolte mi pripomenúť vám, že pred 10 rokmi boj proti korupcii bol súčasťou štokholmského pro- programu, ale potom zmizol z bezpečnostnej agenty. No a podľa toho, čo som počula, nebude súčasťou novej bezpečnostnej stratégie. A to je e, len polutovania hodné. E, je to zatiaľ dostatočné. Korupcia má veľmi silný element. No a viete, že dopad korupcie v mnohých krajinách je e, devastujúci. A podľa správy e PRS, Bulharsko prichádza každý rok o približne 11 miliárd eur kvôli korupcii. Je nepochybné, že takéto peniaze sa investujú do rôznych foriem trestnej činnosti vrátane tej cezhraničnej. že prvá otázka vám je jednoduchá. Ste ochotní prioritizovať korupciu v rámci novej bezpečnostnej stratégie? No a po druhé, korupcie a škandály s tým súvisiace sa množia a dopad na EÚ je čoraz väčší ako kedykoľvek predtým. Ak to takého ostane korupcia, korupcie, z korupcie sa možno stane nový európsky spôsob života. Takže čo plánujete na to, aby ste tomu zabránili aby Európska únia dostala adekvátne nástroje na boj proti týmto javom? Je mi tiež ľúto, vypočujem si to online, pretože musím odísť. Ďakujem pekne, pani Jončeva, teraz pán Brajer za zelených. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Čo sa týka eh, filtrov, ak eh, verejné orgány chcú hľadať nelegálne obsahy, tak proti tomu nemôžem namietať, ale nepríjmam medzinárodnú súkromnú spoluprácu a ich netransparentné algoritmy alebo nedostatočne zaplatení pracovníci, e, ktorí len klikajú ďalej e, e, zadržiavanie údajov z telekomunikácií. Novšia E, začne komisia konečne postupy proti tým členským štátom, e, ktorí nezaviedli nediskriminačné právo o zadržiavanie údajov a dúfam, že komisia nezmení svoje vlastné stanovisko v tejto otázke. No a po tretie, bude otázka vnímanej bezpečnosti tiež súčasťou vašej stratégie pretože musíme riešiť situáciu, keď ľudia sa cítia neistí a v nebezpečí na základe vyvolania zlého dojmu o rizikách, o rizikách trestnej činnosti a ignorovaní bezpečnostnej situácii v EÚ. Budete reagovať na tento problém? Pán Busadetti, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po španielsky. Ďakujem, pán komisár, za vašu prítomnosť. Myslím si, že vzhľadom na túto debatu o ochrane európskeho životného štýlu, aby sa zaslala nota poslanca tohto parlamentu, aby si uvedomili, že rešpekt k politickej pluralite taktiež je e, v podstate európsky štýl života. Takže prosím, keď niekto rozpráva, neprekru, neprekrikovať ho. Takže dve veci, dve otázky. Poprvé, my podporujeme reguláciu online teroristického obsahu, aby sa e, zabranilo radikalizácii. Toto sa e, stáva v mnohých obciach a v mnohých komunitách. Sú tam také centra, kde sa, alebo centra uctievania viery, kde sa v podstate prekvita salafizmus a vyjadrujú sa tam tie najextrémnejšie názory e, občanov, ktorí žijú v Európe. Takže nie je len internet, ale aj realita. No a rovnaká vec, čo sa týka sexuálneho zneužívania. Bohužiaľ v Španielsku my sme sa dozvedeli, že dochádzalo k zneužívaniu maloletých na Balárskych ostrovoch a to priamo v centrách, ktoré spravovala vláda. Takže čo chce robiť komisia, aby obrana slobody detí aby neexistovala len na internete, ale aby aj v podstate ochranné orgány sa riadne starali o maloletých. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Daly za skupinu GUE. Ďakujem pekne, predseda. Ja sa chcem len spýtať komisára, aj detálne nám ešte povedal niečo k tomu, ako navrhujete zlepšiť eh, kybernetickú bezpečnosť, pretože eh, dnešná reakcia komisie, kde hovorí o hrozbách, eh, o centralizovanom prístupe, nevrieši túto otázku. No a niektoré z najvážnejších incidentov cezhraničných v Európe sa stali kvôli tomu, že pretože spravodajské orgány eh, chceli využívať software ako kybernetickú eh, zbraň. No a mňa by zaujímalo, čo urobí komisia, aby sa bojovalo proti tomu, že bezpečnostné agentúry eh, štátov oslabujú na bezpečnostnú infraštruktúru. Po druhé, existujú nezávislí výskumníci, ktorí ktorých zaujíma nezávislosť siete, ale často keď ťa identifikujú slabé miesta, tak sú, majú strach oznámiť, pretože oni sami možno budú označení za kybernetických zločincov. Takže čo komisia navrhuje, aby sa urobilo tak, aby nezávislí výskumníci mohli odvádzať svoju prácu a po tretie otázka 5G a to má kritický zásadný význam, tak ako povedali ostatní kolegovia, už sa hovorilo o význame uh, E, kódovania zrejne k zredniu. Viem, že e, v niektorých, alebo teda e, sú vyjadrenia komisie, niektoré v týchto oblastiach, ktoré by som chcel, aby komisia vysvetlila, pretože je to úplne zásadné ako prvá línia obrany novšia. Vaša kolegyňa Johansson povedala, že súčasne treba identifikovať vhodné spôsoby možnosti zákonných, a zákonných zásahov do komunikácie, ako je to môže byť zákonné No, tomu by ma zaujímalo viac informácií z vašej strany. Ďakujem pekne, pán Roberty. Ďakujem, pán podpredseda Skinas. Vy, teda, keď hovoríme o terorizme, a organizovanom zločine, tak si iste uvedomujete, že nesmieme zabúdať ani na e, pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. To je dôležitý aspekt o ktorom ste nehovorili. Nuž, komisia predstavila správu, kde upozornila na nedostatky v tejto oblasti. Takže čo chce robiť komisia, aby zlepšila boj v členských štátoch proti praniu špinavých peňazí a súvisiacemu financovaniu terorizmu. A taktiež je treba zobrať do úvahy odchod Spojeného kráľovstva, lebo toto je zásadný krok. No a správa, o ktorej hovorím, navrhuje vytvorenie Európskej agentúry, aby sa koordinovali aktivity v rámci boja proti terorizmu, kde by sa vymenali informácie, overená prax. No a druhá otázka Eurojust dostal menej finančných prostriedkov na svoje aktivity. Skutočne radikálne škrty tam boli vo financovaní Eurojustu. Je toto kompatibilné s vašim cieľom bojovať proti organizovanému zločinu? Teraz pán Azmani, ďakujem pán predseda, ďakujem pán podpredseda komisie za vašu dnešnú prítomnosť. Chcem tiež povedať pár vecí, ktoré sú dôležité holandskom parlamente prebiehala diskusia ohľadom zasahovania zo strany neslobodných e, krajín, prostredníctvom napríklad e, náboženských inštitúcií. No a proti tomu je treba bojovať. Neslobodné krajiny, ktoré si v podstate zaplatia cestu týchto inštitúcií alebo pošlu zradikalizované osoby alebo takýmto spôsobom financujú napríklad vzdelávanie detí radikálne, tak toto nechceme, toto ohrozuje stabilitu a inkluzívnosť našej spoločnosti. My nie sme jedinou takúto krajinou. Aj včera prezident Macron spustil príslušné opatrenia na boj proti separatizmu. No a ja sa chcem opýtať, vidíte tu aj úlohu EÚ a aj pre vás konkrétne. Teraz pán Van den Riesch. Eh, zdravím vás, pán komisár. Ja som dobre počúval na váš úvod. To nám povedala niečo o vašich prioritách. Hovorili ste štyrikrát o tragických udalostiach v Christchurch v oceáni na opačnej strane sveta. Doslova, nehovorili ste o útoku na Zaventeme, veď to je tu pár kilometrov. Nehovorili ste o e, útoku na Malbek, e, metrostanici, pár stoviek metrov. Nehovorili ste o útoku v Štrásburgu, kde bolo e, niekoľko mŕtvych. Máme veľmi zaujímavú webovú stránku ohľadom tzv. náboženstva mieru, religionofpeace.com. No a v, od Christchurch bolo 20 islamistických útokov v Európe, takže Prečo sa tak sústredujete na tento tragický incident na druhej strane sveta? Ešte mám takú krátku otázku. Ja som sa teraz pozeral na oficiálne štatistiky švedskej administratívy. Ako viete, tak E, sa tam e, hovorí ohľadom toho, že je skutočne veľký počet znásilnení. Vyzerá to tak, že veľký pomer týchto znásilňovateľov nie je švedského pôvodu. Takže e, vy nás tu obvinujete, že tu šírime falošné správy, ale môžete im povedať, kde sa môže stiažovať takýchto ľudí, skôr skutočne ich šíria. Ďakujem, pán Folat. Ďakujem, budem hovoriť e, po nemecky. Ďakujem, pán e, komisár Schinas. Už keď hovorím o bezpečnosti, tak aj Frontex zaslúži miesto v tejto diskusii. Frontex je tu naša najväčšia agentúra, teda hrá zásadnú úlohu. No podľa najnovších čísel zo strany pána Mišela, predsedu rady, by prostriedky zo strany komisie pre Frontex mali byť skrátené o viac než 40%, takže je toto pravda? No a pokiaľ áno, tak ja si myslím, že Frontex e, teraz e, stojí na dôležitej e, výhybke, môže sa ďalej rozvíjať a rozhodne musí alebo môže byť riešením pre mnohé problémy v našich vonkajších hraniciach. No a vieme, že sú to správy o násilí, o potlačení migrantov, o porušovaní základných práv, o tom, že nemajú tí ľudia možnosť sa požiadať o azyl. Takže ako vidíte, dodržiavanie, alebo ako chcete zaručiť dodržiavanie základných práv na externých hraniciach? Ďakujem. Tak, vynechal som niekoho? Nie? Dobre. Dobre. Chcete hovoriť? Pán Papadakis, ale prosím, len rýchlo. Ďakujem. Pán Schinas, z diskusie vyplynulo, ako extrémna pravica v podstate zneužíva politiku EÚ aj na hraniciach. Európska únia musí na toto zareagovať. Čo si myslíte o otázke utečencov a migrantov? Máme tu zvláštnu situáciu, nepriateľnú situáciu na hraniciach. Čítali ste o tých mobilných alebo plávajúcich bariérach, ktoré chce grécka vláda inštalovať na Egejskom mori. No a potom tu máme politiku násilných represálí, Toto ide ruka v ruka aj s operáciou Sofia v Líbii. Obávam sa, že takto vyzerá ten kontext. Skutočne represívny kontext proti utečencom, proti migrantom. A sú obeťami vojen, ktoré spustila EÚ a jej spojenci. Takže keď hovoríme o tejto politike, o dublinskom nariadení, ktoré spôsobilo, že tisíce ľudí zostali trčať na gréckých ostrovoch. Čo si komisia myslí o tom, nakoľko sú skutočne migranti a utečenci utlačaní a potlačaní? Ďakujem. Takže teraz sme dokončili zoznam otázok, všetci sa vyjadrili. Nuž, jediná vec, pán komisár Skinas, ďakujem vám dopredu, vy ste si všetko zapisovali. A Potrebujeme tu veľmi technické rozhodnutie, ktoré príde e, v posledné 3 čtvrte hodiny našej schôdze. Takže, aby sme to stihli, možno 15 minút vám dám. Nebude to ľahké, ale skúste to. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Na úvod by som chcel poďakovať za to, že ste správne vyslovili moje meno. Ste jedným z mála, ktorí hovoria schy nás. Áno, dobre. Takže, čo týka operácie Sofia. Teraz by som nechcel tu označovať nejak e, rozhodnutie, ktoré padlo na Rade pre zahraničné záležitosti včera. No a už aj preto, že Sofia, teda, alebo táto misia, neviem ako sa bude naďalej volať, tak to bude e, misia spoločnej e, bezpečnostnej a obranej politiky a toto nespadá do unijných kompetencií. No ale napriek tomu toto rozhodnutie má určité rizika. Na jednej strane Únia a členské štáty môžu, pokiaľ sa účastnia tejto operácii, monitorovať postupy a účinne sa pozrie na implementáciu záverov Berlínskej konferencie, e, ktoré mm, podpísala aj EÚ. No a zároveň, keďže tam, sú tam teda tie geografické aspekty, ktoré e, spôsobia, že budeme môcť ovplyvniť migračné toky, no a že sa bude dať vyhodnotiť konkrétny dopad tohto kroku na migráciu. Takže ministri našich členských štátov pre zahraničné záležitosti sú dosť múdri na to, aby vedeli, že je to ťažká úloha, ale vyzerá to tak, že teda máme mnohé ciele, ktoré by sa takto dali riešiť. Čo sa týka ďalšie otázky, už som povedal, že čo týka interoperability, tak tu podporíme aj príslušnými financiami, bude stále prebiehať e, vyhodnocovanie, bude sa zaznamenávať aj pokrok, čo sa týka Bezpečnostnej únie, prípadne pokiaľ dôjde k porušeniu, tak spustíme príslušné konania, bude sa podporovať aj práca agentúry EULISA. Ja som sa nedávno stretol s riaditeľom EULISA, on ma uistil, že skutočne je pripravený pracovať čo najsvižnejšie. Čo sa týka biometriky rozhodnutí súdneho dvora, návrh Eurodaku, ako viete, už bol predložený. Budeme musieť ho riešiť. Ja som si istý, že k tomu bude aj celý pakt. Súhlasím s tým, že budeme potrebovať systematické registrácie. Čo sa týka 5G, ja som bol v Mnichove na bezpečnostnej konferencii cez víkend. No a bol som príjemne prekvapený, keď som videl, že náš prístup prostredníctvom konkrétnych nástrojov, ktorý sme spustili pred nejakým časom, tam bol veľmi pozitívne príjmaný a že sa to vnímalo ako v podstate taký európsky spôsob, ako riešiť mnohé body, ktoré súvisia z časti s eh, um, bezpečnosťou, alebo sú tam taktiež geopolitické aspekty. A celý tento systém, ktorý sme tam predstavili, túto architekt, táto architektúra, začína to teda tou sadou nástrojov, ale prichádza ešte aj nadväzné kroky, ktoré komisii a Európskej únii budú vždy umožňovať monitorovanie rizík, predovšetkým čo sa týka kritickej infraštruktúry. K tomu, čo sa pýtala pani SIPL, že je treba zaručiť radnú implementáciu. No skutočne už mňa e, nemusíte konvertovať. Ja vždy som hovoril o neunavnej implementácii a skutočne sa angažujem takýmto spôsobom, aby sme neúnavne implementovali. Ja nie som jeden z tých, ktorí tak pomaly, bicyklovým tempom sa chcú uberať k plneniu cieľov. Čo sa týka prúmu, tak máme štúdiu vykonateľnosti, na ktorej sa momentálne pracuje. Sme pripravení sa na to ešte raz pozrieť, pokiaľ si myslíte, že by sa to malo urobiť ešte nejakým iným spôsobom. Čo sa týka sexuálneho zneužívania detí, tam potrebujeme nový čerstvý prístup a preto potrebujeme nový mandát pre Europol, pretože ja som aj nedávno bol na Europole sa pozrieť, no a vedel som tam rozhovory, z ktorých jasne vyplynulo, že oni úspešne robia to, čo robia v rámci súčasného mandátu, ale vidia tam priestor aj pre nejaké nové veci, napríklad čo týka spolupráce so súkromnými spoločnosťami. No a tu musíme do toho zapojiť priemysel, občianskú spoločnosť, orgány presadzovania práva. A taktiež mnohých napríklad technologických aktérov a myslím si, že môžeme pracovať lepšie. Čo sa týka radikalizácie, tak Naďalej sa na to veľmi sústreďujeme, tam združujeme expertov a už som to povedal na úvod, 60 miliónov eur pôjde na podporu príslušných projektov, ale chcem to povedať jasne, že nemáme žiadne zázračné riešenie v Bruseli, aby sme mohli úplne odstrániť radikalizáciu. Bude si to vyžadovať prácu na všetkých úrovniach, prácu vo vezeniach, e, v školách, e, potom v náboženských e, komunitách, v kostole a tak ďalej. Uvidíme, kto ešte k tomu môže nejak dobre prispieť. Ďalej, tá zau, ten zaujímavý návrh pani Inetfeld, tak ja súhlasím, šiel by som do toho, pokiaľ by to Európska rada vložila do nejakých konkrétnych záverov, tak to by nám veľmi pomohlo pri implementácii. Ináč by som asi vyzeral, že som príliš kreatívny, keby som to vo svojom, pri svojej práci chcel zavádzať. Čo sa týka PNR, diskutovali sme tom opakovane o tých veciach, ktoré vás zaujímajú. Správa sa pripravuje a bude obsahovať právnu analýzu a predstavíme ju v nadchádzajúcich mesiacoch. Takže toto už je tiež niečo, čo by sme mali rýchlo popracovať. Ja nepoctím pripomienky pána Festa svojou odpovedou. Jedna vec, čo by som chcel povedať, je to, že som bol v Osvienčimi na pripomenutie si 75. Eh, Výr, výročia oslobodenia osvienčmi boli tam aj rôzni lídry slobodného sveta. No a tam už som povedal, že démoni z našej európskej histórie, z našej minulosti nesúvisia s migrantami, pretože v Osvienčimi migranti neboli. Takže možno Takže neviem. K tomu, čo povedala pani Brikmo ohľadom zadržiavania údajov, tak na to máme jasný názor. Najprv musíme počkať na rozhodnutie súdneho dvora, potom uvidíme, aké budú ďalšie kroky, vrátanie štúdí vykonateľnosti. No a čo sa týka lepšej regulácie, tak vás môžem uistiť, že je tu priestor pre analýzy, štúdie, nejaký výhľad, a rozhodne nebudeme nič navrhovať a predkladať, než nebudeme mať dôkaz o tom, alebo istotu, že to vychádza z dôkazov. Otázka kolegu z EKR ohľadom prepojenia s financovaním extrémistov. Tam to chcem povedať veľmi jasne. Európska komisia nefinancuje extrémistov, naopak máme silný dohľad nad našim financovaním a pokiaľ máte dôkazy o opaku tohto, tak mi ich môžete zaslať. Čo sa týka vyhodnotenia Bezpečnostnej únie, ako chceme vyhodnotiť zaznamenaný pokrok, nuž predovšetkým máme, myslím, už asi 20 správ o pokroku v rámci Bezpečnostnej únie. Pravidelne ich publikujeme, už ste ich možno videli. Budeme ich naďalej publikovať. A v súčasnosti sme sa veľmi ponorili do postupu, na ktorom pracujú všetky oddelenia komisie, tak aby sme takýmto zmysluplným spôsobom prispeli k našej stratégii. No a po stratégii príde ešte aj hodnotenie dopadu a pre tieto konkrétne jednotlivé opatrenia. Čo sa týka Spojeného kráľovstva, tak osobne Nerad hovorím príliš o Brexite. Brexit je súčasťou našej negatívnej agendy. Ja by som radšej hovoril o pozitívnej agende. No ale keďže sa pýtate, tak už je známe, že nejaké, nejaký sled rokovania určí rokovací tím v čele s Michelom Barnierom. Budú to zapájené viaceré generálne riaditeľstva, informovaný bude aj parlament. No a podľa mandátu, ktorý sme predstavili na rade a ktorý schválila rada, bezpečnostné partnerstvo sa bude vyrokovávať oddelenie. Pretože bezpečnosť rozhodne nemôže ísť na úkor obchodnej spolupráce, ani nepríjmeme žiadnu negociačnú taktiku rozdiel a panuj. Čo sa týka umelej inteligencie, tak dnes sme mali dôležitý moment. Ja skutočne premýšľam, než niečo poviem. Bol tu určitý v podstate aj rozmer e, taký, že tu vytvárame históriu, keď sme dnes na kolegiu e, sa dohodli, že vytvoríme európsky rámec pre vývoj umelej inteligencie. Nepochybne sme jediným blokom na svete, ktorý toto môže urobiť. Otázky, ktoré si kladieme, a síce kto je zodpovedný za algoritmy a ako chce spoločnosť zaručiť, že algoritmy nebudú len v rukách inžiniera Joe, ale že budú vytvárané tak, že budú prospešné aj pre hospodárstvo, aj pre občanov. Toto sú otázky, ktoré sme zatiaľ riešili len my tu v Európe. Viete, že odpoveď amerických, Spojených štátov amerických na túto otázku je celkom jasná. Oni chcú, aby to zostalo v rukách inžiniera Joa. No a v Číne vôbec si tú otázku ani nikdy nepoložili. Takže je tu tento historický rozmer, rozmer historického kroku, ktorý sme dnes urobili a ja by som chcel, aby taktiež ste prispeli prostredníctvom rôznych kanálov do tohto konzultačného postupu, aby sme vytvorili európsky model umelej inteligencie. Čo sa týka mandátu Europolu, to musíme prispôsobiť objavujúcim sa hrozbám, spolupráca s tretími krajinami, prístup k databázam, ochrana údajov, to musí byť zahrnuté. Pani Jončová sa pýtala na korupciu. Máme v rámci našeho ekonomického spravovania semestra odporúčania na tento rok pre konkrétne krajiny. Osem členských štátov dostalo konkrétne odporúčania ku korupcii. Mechanizmus právneho štátu sa tiež zameriava na korupciu a môžeme ďalej zlepšovať našu trestnoprávnu legislatívu. K radikalizácii, myslím, sme už o tom povedali dosť. Je dôležité zapojiť aj miestnú úroveň. Nemyslím si, že riešenie radikalizácie je len úloha pre Brusel, ako som už povedal. Pokiaľ ide o šifrovanie, tak ten návrh e-dôkazov sa teraz prerokúva a môžem zopakovať, čo som už tu povedal, že žiadne právo nemôže byť absolútne. Naši občania si zaslúžia byť bezpeční a zaslúžia si rešpektovanie ich súkromia. VFR, ako viete, ten kľúčový moment, alebo ten prvý vážny moment bude zajtra, keď bude mimoriadná rada sú tu dve možnosti úvah. Jedna škola si myslí, že sa tam dostávame a druhá skupina si myslí, že sa to nestane. Ja by som bol radšej ako kolosus, ktorý je medzi týmito dvomi skupinami. Máme vyjednávacie možnosti, ktoré prezentoval Charles Michel a vidím to ako prvý krok, ktorý má potenciál priniesť dať každého dokopy. Pokiaľ ide o moju problematiku, budem veľmi jasný, pretože teraz finalizujeme náš pakt pre migráciu a azyl, tak musíme dokázať zabezpečiť naše vlády, vyjednávačov, ľudí, parlament, aby sme zosúladili naše akcie a aby s našimi ambíciami a ciele nástrojom a zdrojom a prostriedkom. Nemôžeme oblasti bezpečnosti a migrácie pokračovať s asymetriou očakávaní a re, re, realitou. Bola by to veľká chyba, keďže sme opakovane použili ten pojem zodpovednosti a robustné riadenie našich hraníc a azylových procesov. Takže mať legislatívu, verejnú debatu, Frontex, 10 tisíc e, pohraničera a podobne a potom zrazu nemáme prostriedky na to, aby sme naplnili životom našu legislatívu. Predsednička van der Leyenová, ktorá bude zajtra zastupovať komisiu v Európskej rade, si plne uvedomuje, čo, o čo tu ide. A v kolegiu sme o tom hovorili, teraz mám Papadáky Tak ako v minulosti, aj teraz sa pokúša ma presvedčiť, že keďže extrémna pravica využíva slova európsky spôsob života, my by sme mali mať obavy, ale ja poviem takto. Pravica, extrémna pravica čaká na to, že či sa do hry zapojíme, čakajú na to, aby sme my ukázali, že sme znepokojení a nešťastní. A ja nepočúvam ich argumenty a ani si ich nepoznamenávam. Nerobím si nejaké poznámky v oblasti migrácie o to, čo oni hovoria. Musíme mať jasnú hlavu, byť opatrní. Nepotrebujeme žiadne slogany či výkriky prešli sme obdobím finančnej krízy a zvládli sme to. Je veľa ľudí, ktorí dokážu prísť s jednoduchými riešeniami na zložité problémy a história ukázala, že títo ľudia sa mýlili. Dobré riešenia sú tie, ktoré sú v strede, tie, ktoré majú svoj obsah a ktoré skúmajú všetky aspekty problému Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vždy sa tešíme, keď sa môžeme zapojiť do diskusie, ktorú si zaslúži táto téma a stratégie EÚ. aby sme sa lepšie oboznámili s portfóliom, ktoré spravujete. Ako som už povedal, určite sa budeme stretávať častejšie Určite sú tu medzi nami aj kolegovia, ktorí ne, nedostali odpoveď na svoju otázku. Aký je váš názor na agentúru e, pre potlačanie prania špinavých peňazí a ten Eurojust? Ako som už povedal v odpovedi, že VFR rokovania sa musia prispôsobiť našim ambíciám, našim cieľom. Musíme tam mať prostriedky, peniaze a opatrenia. To sa týka aj agentúry. Ako viete, agentúra je skôr zodpovednosť pani e, Jurovej a Raidersa. Ako som už povedal, ešte máme jeden bod, takže vás teraz chcem poprosiť, aby ste vydržali, zostaňte v miestnosti pretože ešte máme jeden významný bod. E, návrh správy je to veľmi technická vec a bude si to vyžadovať našu pozornosť, aby sme naplnili dnešný program. Pokračujme, máme ešte jeden bod. Takže prosím, keby ste boli ticho. Takže prosím, si sadnite. A keby sme zachovali ticho miestnosti kľud. Máme tu ten bod, ktorý sa týka vykonávacieho rozhodnutia o spustení automat automatizovanej výmeny údajov, ktoré sa týkajú výmeny daktyloskopických údajov z UK. Čiže máme tu novú situáciu. Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ a rýchlo sa stane treťou krajinou s možnými všetkými dôsledkami decembri 31. A sme pod časovým tlakom, pretože sú tu ešte určité rokovania, ktoré musíme zvládnuť za 10 mesiacov. Musíme dosiahnuť novú dohodu o budúcich vzťahoch z EU a UK. A za takýchto podmienok, ktoré sú veľmi stresujúce, chce komisia prijať vykonávacie rozhodnutie k výmene automatizovaných údajov a ide tu o výmenu daktyloskopických údajov A k tejto legislatíve je potrebná aj účasť Európskeho parlamentu. Máme konzultačný hlas. V decembri 2019 rada požiadala parlament o toto stanovisko. E, dostali sme lehotu 3 mesiace a o správe sa bude hlasovať počas prvej plenárky v marci. Takže aj my sa musíme ponáhľať a e, pracovať rýchlejšie. Dnes sme tu preto, aby sme si vypočuli radu aj komisiu o tomto vykonávacom nariadení, čo je v jeho pozadí, aký je dôvod a ja som žia- spravodajca na túto tému a chcem pripomenúť, že rada hovorí v svojom návrhu, že UK nehodla a nesplní všetky požiadavky prúmu prúmského rozhodnutia. Pamätáte sa iste na to 2008 a preto treba urobiť posúdenie, aby sme videli, ako bude Spojené kráľovstvo používať údaje podozrivých, pretože povedalo, že tých tam nebude dávať, bude dávať len údaje odsudených osôb. Keď prejde prechodné obdobie, čo bude koniec decembra, Spojené kráľovstvo bude úplne tretím štátom, a to znamená, že z právneho pohľadu by sme mali prijať nový právny nástroj. Ak by sa toto vykonávacie rozhodnutie schválilo, neznamená to, že máme nejaký režim alebo rámec. Máme len prechodné provízorné dojednanie s krajinou, ktorá je v napätých rokovaniach a vôbec sa tu nehovorí o reciprocite a bude sa hovoriť o reciprocite plnený európskych noriem a potom je tu to prúmské rozhodnutie, teda to všetko, čo si vyžaduje. Pani, Matera, e, pani Matea Petkovič zastupuje chorvátske predsedníctvo. Mohli by ste vysvetliť dôvody a potom budeme mať aj čas na konkrétne otázky. Takže bol by som rád, vzhľadom na to, že som spravodajca, asi dovolujem upozorniť na to, že len nedávno, 12. februára, Európsky parlament e, už v pléne prijal uznesenie, ktoré schválilo 543 poslancov a najpočetnejšia skupina parlamentu to podporila. A v tomto sme konštatovali presne toto v tomto uznesení. Spojené kráľovstvo nemôže mať priamy prístup k informačným systémom EÚ údajom alebo zúčastňovať sa na riadiace štruktúry našich inštitúcií v oblasti bezpečnosti a obrany. Výmena údajov s osobným charakterom musí podliehať e, silným ochranným opatreniam a dohľadu vrátane ekvivalentnej úrovne ochrany osobných údajov, ktorá, ktorú zakotvuje európske právo. A tu ide o to, že nemáme žiadne záruky. Počuli sme e, vyhlásenia Borisa Johnsona, že chcú vytvoriť e, svoje vlastné normy pre údaje a chcú ich zosúľadiť a to je všetko. To veľmi jasne povedali. Takže ja chcem poukázať na to, že máme pomerne veľké obavy, že nebudú recipročné opatrenia na čas efektívne, hospodárne, účinné pre výmenu údajov, pretože na čas nebudú hotové tieto normy. A podľa časového rámca nie je podľa mňa možné, že tie nedostatky, ktoré sme zistili napríklad SAS SIS e systéme, to je druhá generácia šengenského systému, ktorú flagrantne porušuje UK, pretože odovzdáva údaje tretím krajinám bez ohľadu na požiadavky európskeho práva Takže vôbec nemáme zároky, že tieto nedostatky sa napravia, nemáme žiadne informácie o tom. Takže preto sme znepokojení a nás veľmi zaujíma dôvod tohto vykonávacieho nariadenia z úst chorvátskeho predsedníctva. Keby ste prosím riešili situáciu s DNA aj s poznávacími značkami vozidiel, lebo tu nevidíme implementáciu európskych noriem na strane UK, ktorá by bola v akomkoľvek dohľade. Je to problém pre toto vykonávacie rozhodnutie a jeho schválenie, takže najprv chorvátske predsedníctvo a potom diskusia. Nech sa páči. Dobrý podvečer všetkým. Pán predseda, ďakujem za slovo. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, my ako účastníci JJ Rady v mene predsedníctva prezentujeme stanovisko rady k tejto problematike e, výmeny daktyloskopických údajov z UK. V súlade s príslušnými postupmi rada predložila Európskemu parlamentu 12. decembra 2019 návrh vykonávacieho rozhodnutia. Chceme zdôrazniť, že prijatie je možné z právneho aj technického hľadiska a okrem toho je to dôležité z hľadiska prevádzkového, operatívneho v kontexte vnútornej bezpečnosti. Počas prechodného obdobia po odchode e UK z EÚ EU, európske právo v oblasti výmeny informácií v policálnej práci bude platiť do konca prechodného obdobia za podmienok, ktoré sú ustanovené v dohode o odchode, odstúpení. Je to článok 127 konkrétne. Spojené kráľovstvo za svoju časť je pripravené implementovať prímske rozhodnutie. Rada vyhodnotila implementáciu a prímskych dohovory v oblasti daktyloskopickej výmeny údajov a záver bol pozitívny. To znamená, že rada pripracovala vykonávacie rozhodnutie, ktoré sme poslali parlamentu na konzultačné účely. Nesmieme zabúdať na nasledovné. Sú tu praktické a operatívne aspekty, ktoré sú významné. Ide o zapracovanie profilu mm, podozrivých do systému výmeny daktiloskopických údajov, aby sme zabránili cestraničnému zločinu a terorizmu. Rada žiada, aby UK preskomalo do 15. júna 2020 svoju politiku vylúčiť profily z automatizovanej daktiloskopickej výmeny údajov. To isté platí aj pre DNA ak operatívne skúsenosti s pr- e, DNA a daktyloskopickými údajmi do 15. júna 2020 neviedli e, úka k tomu, aby notifikovalo radu, že prehodnotili svoju politiku, bude platiť tento scenár. Rada znovu prehodnotí situáciu s ohľadom na, kontinu, na pokračovanie alebo ukončenie automatickej výmeny daktyloskopických údajov a DNA údajov. Rada by bola rada, keby parlament uzavrel toto konanie, aby sme mohli prijať toto rozhodnutie a umožnili primera, túto výmenu údajov pokiaľ ide o operatívne skúsenosti s DNA a výmenou DNA údajov, UK je pr- pripravené na túto činnosť od polovici júna 2019. Mali sme viac ako 50 tisíc feedov s členskými štátmi do konca roku 2019. Čo sú dôvody? A prečo chce rada prijať vykonávacie rozhodnutie? V prvom rade je to z dôvodu posilnenia vnútornej bezpečnosti a podpory policajnej práce. Operatívne skúsenosti z UK v prípade DNA ukázali veľmi dobré výsledky. Viac ako 50, 50 tisíc prípadov zhody eh, bolo generovaných eh, v druhom pol roku roku 2019. Eh, viac ako 8000 prípadoch, prípadoch členské štáty dokázali identifikovať osobu, ktorá patrila k profilu, ktorá ešte nebolo identifikovaný v databáze. Uvediem príklad. V 5543 prípadoch francúzske neidentifikované profily DNA zo stôp zhromaždených počas vyšetrovania, ktoré patrili nejaké osobe, ktorá ešte nebola známa, boli zhodné s profilom nejakej osoby v databáze Veľkej Británie. Podobne to bolo v, v Nemecku 3763 neidentifikovaných profilov DNA e, sa zhodovalo s os, profilmi osôb v databázach Veľkej Británie. Tieto prípady ukazujú veľmi dobré fungovanie e, prúmského mechanizmu výmeny informácií pre e, prospech vnútorné bezpečnosti v EÚ. Vnútorná bezpečnosť v EÚ eh, má najvyšší eh, význam pre nás všetkých. A aj jeden prípad zhody eh, prúnskej databázy z Veľkou Britániou do konca roku 2020, ktorý bude viesť k prevencii a vyšetreniu závažného trestného činu je hodný na to, aby sme začali výmenu otlačkou prstov z Veľkou Británie. Britániou. Ak hľadáme dôvody, e, prečo Veľká Británia by dodržiavala európske štandardy a zmenila svoju politiku o profiloch podozrivých, tak ako to žiada rada, e, tak by to bolo v ich vlastnom záujme, ak by Veľká Británia neharmonizovala svoju politiku, tak by to e, ohrazovalo práva a zúčastňovať sa na výmene údajov v prúmskej databázy. DNA príklad ukázal, že nielen členské štáty by profitovali z takejto výmeny, ale aj Veľká Británia. Viac ako 3300 neidentifikovaných profilov sa zhodovalo s profilmi osôb v databázach napojených a prepojených členských štátov. No a čo sa týka vzťahov s Veľkou Britániou, po prechodnom období, tak to bude predmetom nadchádzajúcich rokovaní a pre všetky ďalšie informácie k tomuto odkazujem na komisiu. Ďakujem pekne. Ja by som chcel, aby ste zodpovedali špecifickú otázku DNA a systém registrácie vozidel pretože mňa by zaujímala, aká je presne situácia Veľkej Británie v tomto ohľade, pretože nezdá sa, že Veľká Británia by implementovala DNA eh, pre registráciu eh, vozidel eh, v súlade s požiadavkami prúmského systému. To znamená, že členské štáty Európskej únie ne, nedostanú prístup k týmto údajom, ktoré to požiadajú z Veľkej Británie. Ja myslím, že ja už som zodpovedala na túto otázku. Tiež som uviedla e, príklady, takže čo sa týka e, výmeny údajov DNA, je 7 členských štátov, ktoré sú prepojené. 7, yes. 7. Za 6 mesiacov. Pán Rotenburg, pán Rotenburg, ktorý zastupuje komisiu, čo sa týka logiky tohto vykonávacieho rozhodnutia. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja to poviem veľmi stručne. No, za komisiu my samozrejme berieme do úvahy vašu správu. My, podobne ako vy, podporujeme plnú reciprocitu výmeny údajov z plnskej databázy s Veľkou Britániou, ale tak ako bolo vysvetlené, je to proces pod vedením rady a rada rozhodne o tom, či implementuje vykonávacie rozhodnutie alebo nie. No a keď sa pozrieme na rozhodnutie a keď môžem zareagovať na to, čo predsedníctvo vysvetlilo, tak môžeme len potvrdiť, že rúmske rozhodnutia sú aplikovateľné eh, pre Veľkú Britániu počas prechodného obdobia No a rada sa teraz snaží vo svojom navrhovanom vykonávacom rozhodnutí potvrdiť, že Veľká Británia spĺňa podmienky na príjem a vysielanie údajov, príjemských údajov. Nie je to legislatívna iniciatíva, je to vykonávacie rozhodnutie, ktoré je úplne v súlade s pravidlami, ktoré existujú. A ja môžem povedať, že to hodnotenie, ktoré urobila rada, je veľmi presné a presvedčivé. To pozrieme do budúcnosti. Rád by som chcel pripomenúť, že samozrejme od referenda v roku 2016 komisia mala vždy prístup legislatívny, technický a vždy aplikovala, dodržiavala eh, pravidla, ktoré existovali v danom momente a to myslím, že presne by sa malo stať aj tu. Pravidlá sa budú stiahovať na Veľkú Britániu do konca tohto roka a že treba podľa nás podporiť. A čo sa týka vašej otázky DNA a registrácie vozidel, tak tie čísla výmeny údajov DNA ste počuli a sú presvedčivé No a čo sa týka výmeny mm, otlačkov prstov, tak tam nie je tá výmena, preto o tom hovoríme, čo sa týka údajov o e, výmeň, o registrácii vozidel, tak tieto informácie ešte ani nezačali. A, takže momentálne sa nevymieňajú vôbec údaje o registrácii vozidel, pretože to vykonávacie rozhodnutie, ktoré by to umožnilo, ešte neexistuje, alebo teda neexistuje. Dobre, my samozrejme chápeme po, no, tento postup, tento konzultácie, ale Európsky parlament nie len, že má nárok, ale má aj právo a povinnosť e, vyjadriť svoj politický, e, politické vyjadrenie. No a my tiež chápeme, že komisia sa sama zaviazala, že bude venovať týmto rokovaniam s ohľadom na zaistenie toho, že keď sa Veľká Británia stane tretou krajinou, tak bude musieť dodržiavať európske normy a štandardy na to, aby si vymenili údaje. Treba prijať príslušné rozhodnutie a my sa snažíme objasniť, aká je situácia teraz. Áno, je tu výmena údajov, ale ako sme zatiaľ len počuli, len 5, 5 len 7 z 27 členských štátov dostávajú údaje od Veľkej Británie, ale bude Veľká Británia súčasťou prúského rozhodnutia, tak um, budeme postupovať údaje Veľkej Británii, zatiaľ čo Veľká Británia nebude podávať údaje, údaje všetkým členským štátom. Po druhé, komisia musí objasniť vlastnú pozíciu k úlohe ako ochrankyne európskeho práva. Aká bude situácia po 31. decembri? Sme v januári. Veľká Británia sa konečne stane tretou krajinou. Vymieňame si údaje v súlade s týmto vykonávacím rozhodnutím. Budú oni dostávať ešte údaje. Takže kytlach môžeme vyvinúť na Veľkú Britániu, aby prispôsobili svoje pravidlá týchto oblastiach, tejto oblasti v súlade s revíznou doložkou 15. júna mali revidovať dostupnosť zdieľať údaje o podozrivých. Bude to veľmi obmedzený čas. Máme len 6 mesiacov do konca od júna do konca transform, tra, prechodného obdobia. A aký bude právny rámec a aplikovateľný od 31. decembra. Môžete nám to zodpovedať? Vy teraz hrávate úlohu predsedu aj spravodajcu, ale mohli by aj skupiny politické skupiny položí svoje otázky. No a my sa musíme snažiť vyťažiť eh, maximum z toho dostupného času. A otázka, čo sa stane po konci prechodného obdobia, aký bude právny režim a aká bude úloha komisie, aby sa zaistilo, že bude rešpektované právo EÚ po skončení prechodného obdobia a Veľká Británia sa stane treťou krajinou. A odpoveď je veľmi jednoduchá. Keď do 1. januára 2021 nebude žiadna nová dohoda, tak prechodné obdobie skončilo. To znamená, že spojenie s prúmským systémom bude prerušené. now let's... Dobre. No a teraz samozrejme dostanú slovo naši tieňoví spravodajcovia. Jesler Lima, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za všetko, čo ste povedali. A ja by som chcel poďakovať predsedníctvu a komisii za všetky informácie, ktoré nám poskytli, pretože ja som chcela položiť nejaké otázky, ale už som dostala odpoveď. Allow, in... Ak dovolíte, tak eh, veľmi krátky úvod vo, francúzštine, vo francúzštine. No a, no a kvôli kontextu by som skutočne chcela povedať, eh, že ja si veľmi vážim prácu Michela Barniera a, a som veľmi rada, že sa nám podarilo eh, tým 27 štátom byť jednotný a to hovorím preto, lebo si myslím, že je dôležité a musíme zaistiť, že budeme mať jednotný postup a postoj voči Veľkej Británii a musíme rešpektovať samozrejme Veľkú Britániu a Britov ako krajinu, ktorá sa stane treťou krajinou a musíme e, s, s touto krajinou chceme mať čo najúžšie vzťahy A to v záujme tak Veľkej Británie, ako aj, ako aj Európskej únie. Takže toľko vo francúzštine, teraz prejdem do angličtiny. No čo sa týka eh, trestnej činnosti a terorizmu, tak som presvedčená o tom, že zásadné je zajistiť dobrú spoluprácu s Veľkou Britániou dnes, ale aj po ukončení prechodného obdobia. No, my stanovujeme tón v budúcej spolupráce musíme zostať blízki partneri v oblasti boja proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu. Veľká Británia poskytne otlačky 9 miliónov odsúdených e, osôb a to ešte okrem tých 5 miliónov e, osôb, ktorých e, profil DNA je dostupný v rámci siete výmena údajov o DNA s Veľkou Britániou sa momentálne používa a vy e, ste viedli viac krajín, ako ja mám moje informácie, ne, teda Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko a Rakúsko a zatiaľ ohlasy sú na to veľmi dobré. Okrem toho Veľká Británia má najväčšiu databázu Európskej únie DNA a o o tlačkoch prstov. No a ja myslím, že zabrániť e, prístupu Veľkej Británie k tejto databáze by potrestalo nás, že by sme mali prístup k týmto údajom. A ja tiež myslím, že je pravdou, že Európsky parlament Barnierovmu týmu dal celkom jasný rokovací mandát, hlavne čo sa týka výmeny eh, citlivých údajov vo vzťahu k bezpečnostným otázkam, ale to je práca, ktorú musí odviesť Barnierov tým eh, po decembri 2020. Takže ja chcem povedať len to, že zo všetkých týchto dôvodov pokladám za náročné nepodporíte to, čo žiada komisia, pretože našou zodpovednosťou je zajistiť bezpečnosť našich občanov v oblasti aj cezhraničného cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu. No, takže teraz hovoríme o cezhraničnej trestnej činnosti a terorizme. A tiež keď hovoríme o skutočnosti, že že budeme dostávať údaje o podozrivých e, profil podozrivých, to znamená, že chceme ešte viac výmeny s Veľkou Britániou, takže pre mňa je trochu náročné pochopiť prečo. V tomto prípade by sme povedali nie. Ja sa chcem spýtať ešte jednu vec. A to hľadiska výmene údajov. Splnili sa všetky požiadavky v rámci e, prvského rozhodnutia, hlavne kapitoly 6 alebo článku 6 ohľadom ochrany údajov, takže toto je zásadná vec. Ďakujem. No už poprosím vás láskavo pochopenie. Pracujeme do 18.30, no a potom hneď príde stretnutie tenových spravodajcov, takže prosím, pani Inetfeld teraz. Ďakujem, pán predseda bolo by praktickejšie mať schôdzu tieňových tu, kým sa presunie do druhej budovy, tak stratíme 10 minút. Nuž, predovšetkým cítim sa povinná zareagovať na to, čo povedala teraz vážená kolegyňa. E, žiada o rešpekt pre Spojené kráľovstvo. Áno, ja hlboko rešpektujem a milujem Brit- Britov a skutočne som zničená a smutná, že odišli, no ale potom tu máte britskú vládu a oni neprejavili príliš veľký rešpekt k Európskej únii. Takže ja nechápem ten sled vecí. Rada by mala robiť to, čo povedali. Alebo, pardon, mali by postupovať logicky. Pretože ako bude mať ešte hybnú pásu, e, páku, keď povieme, dobre, slúbte nám niečo na čestné skautské slovo, Takže o čom tu vlastne hovoríme? Je to veľmi krátke obdobie, ktoré nás teraz čaká. No a pokiaľ komisia a rada sú pripravení umožniť ten prístup teraz, keď Spojené kráľovstvo v podstate nesplňa podmienky, tak ako chcete mňa presvedčiť, aby som vám dôverovala, že tento prístup im odnímete na konci roka, pokiaľ Spojené kráľovstvo naďalej nepríjme naše podmienky. Takže ja už tu sedím pár rokov a už, mám, už nemám takmer žiadnu dôveru v radu a komisiu, pretože nikdy ani jeden jediný krát sa nestalo, že by rada a komisia ustúpili od takéto dohody. Neviem ani, aké by Spojené kráľovstvo mal mať dôvody chcieť prijať podmienky plnej vzájomnosti a štandardy na ochranu údajov, pokiaľ im aj tak dáme eh, taký tento prístup. Pokiaľ toto je tá nejaká nová hračka, ktorú všetci musia mať, tak ja nerozumiem, čo by motivovalo ich príjmiať plnú reciprocitu. Nerozumiem, o čo vám ide. Videli sme, vyzeráte, že ste presvedčení, že Spojené kráľovstvo je dôveryhodné, no ale ja neviem. Nedávno sme zistili, že sú všetko možné, ale nie dôveryhodní a komisia rovnako tak. Vy už v roku 2015 ste zistili, že Spojené kráľovstvo hrubo zneužíva svoj priklávaný prístup k šengenskému informačnému systému. No a táto istá krajina, tej mám teraz dôverovať a zavrieť oči a veriť im. Taktiež vieme, že s nami nezdielali informácie ohľadom asi 75 tisícov usvedčených páchateľov a keď sa na to prišlo, tak sa to snažili zamiesť pod koberec. A ja im mám akože veriť, no už nie, najprv nech, nech, nech príjmu naše podmienky a potom im môžeme dôverovať. Dobre. Teraz pani dolgo Corfield, ste tu, prosím. Um, yes, I mean, I think, uh... Áno, vy a Sophie Netfeld ste povedali už asi to, čo malo byť povedané. Už ako keby sa Brexit ani nestal, čo? Zdalo by sa, že tu neberieme do úvahy vyhlásenia Borisa Johnsona, o ktorých e, sme tu počuli. Tiež neberieme do úvahy to, čo sme povedali, že urobíme, a síce, že budeme chrániť práva občanov v tomto prechodnom období a aj po jeho e, skončení. No a minulý týždeň v Štrasburgu som s pár ďalšími navštívila agentúru LISA, ktorá sa zaoberá týmito údajmi. No a povedali, že všetky aktivity vychádzajú z dôvery, keď sme sa ich pýtali, či sa chcú chrániť pred ďalším zneužitím zo strany Spojeného kráľovstva. A je tam tá dôvera napriek tomu, že sa preukázalo, že to zneužívajú. Oni už viackrát povedali, že nezamýšľajú splňať štandardy Európskej únie. A oni si myslia, že už to môžu robiť teraz, nepočkali ani na koniec prechodného obdobia. Takže ja som, ja teda plne podporujem e, spravodajkyňu a ako povedala Sofie, treba robiť veci e, v správnom poradí, najprv kôň a potom voz a nie naopak. 15 minút sa tu hovorilo o bezpečnosti, ale bezpečnosť to nie je len ochrana proti páchateľom kriminálnej činnosti. Je to aj bezpečnosť normálnych občanov, ochrana ich e, údaje, ochrana ich súkromia. Toto je skutočne dôležitý aspekt bezpečnosti. No a už mi trochu lezie na nervy, že my ako zastupcovia občanov tu, ktorí majú zastupovať práva britských občanov a iných európskych občanov, e, tu by sme mali brániť ich e, bezpečnosť, ich súkromie, nerobíme to, pretože toto je dôležitý aspekt skutočne. Teraz pán Bužadej za EKR. Ďakujem, pán predseda. Chcem e, ospravedlniť kolegu Nikolu Prokačiniho, ktorý je koordinátor. Nahradzam ho, keďže som nemohol prísť. Chcel by som povedať, že mene EKR sa priaznivo dívame na stanovisko rady. Toto je naše všeobecné stanovisko. Takže e, ešte dva konkrétne detaily. Pokiaľ viem, tak aj všeobecné nariadenie ochrane údajov, aj smernica vo vzťahu k zaobchádzaniu s osobnými údajmi zo strany e, orgánov presadzovania práva. Toto je súčasťou britského legislatívneho rámca v priebehu e, dočas, prechodného obdobia. Takže štandardy vzťahujúce sa k zaobchádzaniu s údajmi sú rovnaké ako u nás v Únii, takže by nás to nemalo znepokojovať. Druhá vec Členské štáty aj Spojené kráľovstvo je dôležité pre našu bezpečnosť, pre bezpečnosť našich občanov, aby sme všetci mali prístup k týmto údajom. Toto v podstate bolo opodstatnenie e, príslušného právneho aktu a naďalej to platí. No a rada už to vysvetlila, informuje nás o tom, že je to vážne riziko, že zo strany Spojeného kráľovstva sa nesplní táto požiadavka na dôveru v súvislosti s týmto systémom, súhlasíme, no ale už prvý návrh obsahuje revíznu doložku, e, že sa prestane s výmenou údajov, pokiaľ Spojené kráľovstvo nebude spolupracovať, čo sa týka výmeny údajov o podozrivých osobách. Takže dôsledkom tohto si nemyslím, že keď tu toľko hovoríme veľkými slovami o právnom štáte, o tom, ako je treba plniť štandardy a predpisy. Toto v podstate by mala byť len negociačná taktika a potom sami by sme neplnili vlastné štandardy. Takže Chceme, aby, člen, aby Spojené kráľovstvo schválilo všetky články prúmského rozhodnutia, ale na druhej strane e, je tu e, nejaká negociačná stratégia Európskeho parlamentu, ale my v podstate ani nerokujeme. Takže v priebehu nadchádzajúcich mesiacov týmto len všetko ohrozujeme a rozhodne tým nezlepšujeme bezpečnosť občanov v EÚ a ani britských občanov, ktorí demokraticky rozhodli o tom, čo príde. Ďakujem pani Dali. Ďakujem, pán predseda. Ja budem hovoriť stručne, keďže viem, že mám málo času, ale chcem povedať, že neverím že sa tu adekvátne zodpovedalo na otázky. Predovšetkým je treba túto diskusiu vnímať v kontexte skutočne flagrantného porušovania práv európskych občanov v súvislosti teraz s zneužívaním šengenského informačného systému zo strany britskej vlády. No a v tomto kontexte aké bezpečnostné opatrenia boli implementované v Spojenom kráľovstve vo vzťahu k prístupu Eh, k, do systému horlačkou prstov. Takže zastupkynia rady povedala, že prebehlo vyhodnotenie, no ale nie je to tak, že údaje boli otestované len v Nemecku, len v jednom členskom štáte a čo sa týka DNA, tak tam sa to vyhodnotilo vo vzťahu k trom členským štátom. A bude mať rozhranie hotové na konci tohto roka. No a v kontexte otázky pána predsedu, vy ste hovorili o konkrétnych číslach ohľadom toho, že niektoré členské štáty nedokázajú, nedokážu si nadiaľ vymeniať údaje v súvislosti s DNA, otlačkami prstom a podobne. Takže ako chcete dosiahnuť, že do uplynutia tejto lehoty sa toto napraví? No a aké je právne opodstatenie toho, že by toto obdobie malo trvať dlhšie než do konca roka. Ja som myslela, že prúmske rozhodnutie má slúžiť na výmenu údajov medzi členskými štátmi a Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom, takže treba aj tak vyrokovať v podstate nový systém, pokiaľ si budeme chcieť vymieňať údaje po uplynutí tohto roka. Takže, že sa takto bláznivo ženiete, tak neviem, to si nemyslím, že je dobrý postup, je to bláznivé. A, takže uvidíme, čo potom robí Spojené kráľovstvo a členské štáty EÚ, aby sa umožnila výmena údajov e, v rámci toho, alebo toho technického rozhrania a taktiež teda súhlasím aj s otázkou predrečničky. Dobre, prekročili sme náš naplánovaný čas. Tieňoví spravodajcovia budú mať schôdzu v tejto miestnosti, je to jednoduchšie a praktickejšie pre všetkých, ale vidím, že ešte dvaja ďalší poslanci sa chcú vyjadriť a skutočne ste veľmi zanovito zostali sedieť a to by sme mali obme- odmeniť. Dáme vám ešte pár minút. Pán Hidvedi a pani Zipo, pokiaľ sa nemilím, a to budú všetci. Takže pán Hidvedi. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, všetko je treba vnímať v podstate prízmou toho, čo je najdôležitejšie. Najdôležitejšie je to, aby sa zaručila bezpečnosť našich občanov v boji proti kriminálnikom, proti medzinárodným zločinským organizáciám, proti teroristom. No už nemusí sa vám páčiť to, čo hovorí Boris Johnson alebo jeho vláda, ale je v európskom záujme naďalej vymieňať si informácie, údaje. My od nich dostávame viac údajov, než oni od nás. Takže mali sme v priebe- máme v priebehu tohto prechodného obdobia čas na to, aby sme si prediskutovali potenciálnu dohodu a mali by sme to robiť a to pre nás pre všetkých z vlastného záujmu a nie len si hovoriť, koho máme radi, koho nemáme, to je irrelevantné to do tejto diskusie vôbec nepatrí. Ďakujem, pani Sipo. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým v priebehu tých dlhých rokov, kedy Spojené kráľstvo bolo členom EÚ, veľmi radi príjmali údaje a zdráhali sa ich dodávať. Takže tu nevidím nejakú rovnováhu a taktiež boli členom Európskej únie a dokázalo sa, že v podstate nikdy neplnili štandardy a pravidlá Európskej únie. Taktiež od britskej vlády sme sa dozvedeli, že ani nie sú ochotní plniť európske štandardy. Takže o čom tu vlastne hovoríme? No a pokiaľ nie sú ochotní plniť európske štandardy, napríklad e, bezpečnosť e, a istotu údajov, ďalej ďalšie prevádzanie alebo následné prevádzanie prenášanie údajov, tak chránime tu v podstate európskych občanov, pokiaľ umožníme Spojenému kráľovstvu prístup vo všetkým našim údajom a nemáme absolútne žiadnu kontrolu nad tým, čo príde potom a kto sa k týmto údajom dostane neskôr. Ja som presvedčená, že treba sa pozrieť na túto záležitosť a som šokovaná, z toho, že mám dojem, že my tu v tomto parlamente robíme všetko, čo je v našich silách a ostatní sa snažia nájsť nejaké dôhody a výhovorky, aby Spojenému kráľovstvu umožnili prístup do tohto systému aj po decembri 2020 za akýchkoľvek podmienok a toto je neakceptovateľné. Well, I see that there is division here. I thank you for all of your contributions. Now we're staying in the room those... Uh... Dobre, takže zostanú tu uh, tieňový a spravodajca